Care colleghe, e cari colleghi, buongiorno. Kolegyne, kolegovia, dobré ráno. Chcel by som privítať predsedu rady a predsedničku komisie medzi nami po prijatí záverov mimoriadneho Európskeho sametu z 17. a 21. júla tohto roka som rozhodol po dohode s konferenciou predsedov a podľa pravidla 154 odsek 4 rokovacieho poriadku zvolať mimoriadne plenárne zasadnutie dnes od 9.30 do 17.30 aby parlament mohol prejednať a vyjadriť svoj postoj k tomuto plánu obnovy a k viacročnému finančnému rámcu na roky 2021 až 2027. Dnešným mimoriadným plenárnym zasadnutím pokračuje schôdza odročená 10. júla 2020. A týmto ju otváram. Dostali ste plán rozpravy hlasovacích eh, sekcií. Eh, sú nejaké vyjadrenia k tomu? Ak nie, tak budeme považovať program za odsúhlasený v takejto podobe a zverejníme ho v takejto podobe na internetovej stránke parlamentu. Tým pádom sme odsúhlasili postup práce v dnešnom pléne. Zápisnice a texty schválené na schôdzi 8., 9. a 10. júla tohto roka sú k dispozícii. Sú nejaké vyjadrenia k týmto textom? Ak nie, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Mám niekoľko oznamov. Príslušné orgány Nemecka ohlásili zvolenie pani Manueli Repa do Európskeho parlamentu na miesto pána Klausa Buchnera s platnosťou e, k 16. júlu 2020. Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z 19. decembra 2019 a vzhľadom na rozhodnutie Chuntek Electoral Central z 3. januára 2020 a tiež po rozhodnutí z 9. januára Najvyššieho tribunálu parlament berie na vedomie zvolenie pána Jordiho Soleha a Fernanda ako poslanca Európskeho parlamentu s platnosťou 3. januára 2020 na miesto pána Oriola. Jeho kreslo bolo uvoľnené e, k 3. januáru 2020. Chcel by som týchto kolegov privítať e, a pripomínam, že sa ujmú všetky funkcie v parlamente, všetkých orgánov parlamentu a budú mať všetky práva, ktoré s tým súvisia. Ďalej, skupina zelených e, predložila oznám tomu, že došlo k zmene vo vymenovaní parlamentnom výbore s platnosťou od tohto oznamu. Od ohlásenia tohto oznamu pán Vipa bude súčasťou výboru ITRE a podvýboru pre eh, obranu a bezpečnosť SEDE. Teraz prejdeme k programu bude sa rozpráva týkať vyhlásenia Rady a komisie. Pán Weber požiadal o slovo, nech sa páči, pán Weber. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, vážení kolegovia. Ešte predtým, ako sa pustíme do rozprávy o výsledku Európskeho samitu, chcel by som poukázať na veľmi naliehavú záležitosť a síce situáciu v Stredozemnom mori. Videli sme vojenské zásahy tureckej strany Tiež sme videli rozhodnutie, e, ktoré sa týkalo Hagia Sofie. To je príklad e, náboženského šovinizmu, že e, takýto symbolický pamätník zmierenia a pokoja a mieru sa teraz mení, čo sa týka jeho využitia. To sú jasné kroky tureckej strany. Chcel by som zdôrazniť, že to nie je len otázka, ktorá sa týka grécko-tureckých vzťahov, je to európska otázka a preto chcem sa obrátiť na e, predsedu Mišela a pani von der Leyen, že musíme vyslať jasný signál, že stojíme po boku občanov Grécka a Cypru a Myslím, že by sme mali e, samozrejme pokračovať v dialógu, o tom nie je pochyb, ale teraz nastala chvíľa aj konať, možno zvážiť sankcie voči Turecku. Musíme konať e, a to okamžite. Na toto som chcel poukázať ešte predtým, ako začne rozprava tu v pléne. Ďakujeme pekne, pán predseda Weber. Chcel by som vyzvať všetkých kolegov, ktorí sú na svojich miestach, aby prosím si nasadili láskavo rúška podľa schválených pravidiel. Vyhlásenie Rady a komisie závery mimoriadného samitu. I hneď dávam slovo predsedovi rady pánu Mišelovi, aby sa vyjadril najskôr mene rady. Nech sa páči. pán predseda, vážení poslanci. 4 dní a 4 noci. Toľko trvali veľmi zložité rokovania o veľmi zložitých otázkach. Dohodli sme sa na tomto balíku obnovy aj na európskom rozpočte a som v tejto chvíli presvedčený, že ide o zásadný moment v európskych dejinách. Konali sme rýchlo a naliehavo v priebehu menej ako dvoch mesiacov sme sa dopracovali k dohode v hodnote viac ako 1,8 bilióna eur a táto reakcia je obrovská v porovnaní e, s veľkosťou ekonomiky. Reakcia Európy je väčšia ako reakcia USA alebo Číny na túto situáciu. Táto dohoda je vlastne prvou v mnohých ohľadoch. Poprvýkrát v európskych dejinách sme sa dohodli eh, na tom, že si budeme spolu požičovať, aby sme financovali naše výdavky. Poprvýkrát, poprvýkrát eh, naše rozpočtové prostriedky sú prepojené s klimatickými cieľmi. A je tiež prvýkrát, keď náš rozpočet bude priamo prepojený eh, na princípy právneho štátu. Som presvedčený, že Európa je schopná konať, kolegyne, kolegovia. Dnes sa teda vám predkladám túto dohodu, ktorú odsúhlasili jednomyselne všetci 27 lídry. Každý musel ustúpiť, e, aby niečo získal. Je to silná ambiciozná dohoda pre Európu, aj pre Európanov. Je to férová dohoda, vyvážená dohoda a tiež naozaj prelomová, pretože oživí konvergenciu e, odolnosť a transformáciu. To sú naše tri hlavné ciele. Čo sa týka plánu obnovy, najskôr tento fond, ten Next Generation EU, je jedno z opatrení, ako sa pripravať s dopadmi krízy COVID-19 a chcel by som zúrazniť, že celkový objem tohto fondu je 750 miliard eur, 390 v grantoch a 360 v pôžičkách a tieto prostriedky sa zacielia na tie regióny, ktoré boli najviac zasiahnuté, na tie sektory, ktoré boli najviac zasiahnuté, tiež e, sa tým pokrie 30 VFR a taktiež e, prostriedkov na obnovu na boj proti klimatickým zmenám a tiež prostriedky z tohto plánu obnovy sa vynaložia efektívne podľa platných pravidier. Čo sa týka samotného rozpočtu, navrhujeme vyčleniť 1,74 milióna eur. E, mobilizácia týchto prostriedkov je spojená s tým, aby sme znížili rozdiely v Európe, aby sme posilnili konvergenciu a transformáciu. Tie sú tak neliehavo potrebné. Viacročný finančný rámec, to sami iste poukážete na to aj vy. Sú tam e, isté škrty oproti pôvodnému návrhu komisie. Chcem vás vyzvať, aby ste sa pozreli na východiskovú pozíciu. Eh, keď sa pozrieme, eh, keď si porovnáme situáciu s dneškom, viac finančný rámec a taktiež tento plán obnoví. to sú prostriedky navyše, navyše oproti prostriedkom, ktoré sa už mobilizujú na eh, rôznych úrovniach v digitálnej sfére, Horizon Europe, Erasmus a podobne. A my navrhujeme vytvorí taktiež osobitnú rezervu v súvislosti s Brexitom, pretože berieme na vedomie, že buď z dohodu alebo bez dohody, za každej okolnosti bude treba podporiť tie sektory, tie krajiny, ktoré budú najviac zasiahnuté ekonomickými dôsledkami Brexitu. Je to téma, ktorá e, vyvoláva dosť veľkú pozornosť. E, tu a aj na samite sme e, tomu venovali veľkú pozornosť. Otázka rabatov, teda zliav v príspevku príspevkoch do rozpočtu. E, nielen Británia, ale aj štyri iné krajiny mali takýto e, rabat odsúhlasený. Je to súčasťou e, celkovej dohody, pretože ide o mimoriadnu situáciu. Je dôležité zmobilizovať prostriedky do tohto plánu obnovy. A v tomto rozhodnutí teda sme tiež dospeli k dohode. A čo sa týka vlastných zdrojov ešte, o tom sme diskutovali aj formálne, aj neformálne. Ide o zásadnú otázku. Preto že si myslíme, že vlastné zdroje môžu prispieť k tomu, ako Európa bude tvarovať svoju budúcnosť. Preto si myslím, že v tejto dohode dokonca sme ešte išli nad rámec toho, čo sa očakávalo pred niekoľkými týždňami, tým, že sme jasne uviedli e, isté lehoty, isté dátumy, tiež sme okrem toho doplnili e, postoj komisie pôvodný a síce e, začali sme so splácaním e, z finančného rámca už tohto aktuálneho, nie až ďalšieho to je veľmi silný nástroj z politického hľadiska, aby sme podporili proces rozhodovania. Tým pádom je to záväzok pre nás aj pre parlament a je to záväzok aj pre lídrov členských štátov. Buď pôjde o digitálne e, zdroje e, týchto vlastných zdrojov alebo e, daň z uhlíka na hraniciach pri dovoze. V každom prípade bude priestor o tom politicky, demokraticky diskutovať v samotnom duchu európskej demokracie a tiež v národných parlamentoch. A to je dobré, pretože táto diskusia musí prebehnúť e, o, týchto zásadných veciach, ktoré sú také určujúce pre celú budúcnosť Európy. Ďalej, čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu, to je zásadná vec. Celkom iste sa o tom bude hovoriť v rozprave Okrem toho, čo už je stanovené v žiriteľnom rámci, tam je jasne popísaná úloha Európskeho parlamentu v legislatívnych procesoch a tiež eh, parlament bude eh, kľúčový aj eh, v tomto pláne obnovy. My sme teda navrhli v odseku jeden konkrétne, konkrétne v našich záveroch, spomíname, že parlament musí mať v rukách politickú kontrolu spolu s radou a s komisiou, čo sa týka výdavkov z týchto fondov. Nepochybujem o tom, že budeme pokračovať diskusii na túto tému. Ešte chcem zúrazniť jednu vec, ktorá eh, mi je veľmi eh, srdcu blízka už 5 rokov mám zodpovednosť eh, byť súčasťou európskych samitov, najskôr ako belgický premiér a teraz ako predseda rady. Poprvýkrát tento víkend sme absolvovali veľmi dlhú diskusiu. Naozaj sme sa pozerali navzájom si do očí a diskutovali sme o právnom štáte, o základných hodnotách Dospeli sme k prekročeniu istej etapy, k veľmi významnej etapy a predkladáme vám tieto podmienky, ktoré sú súčasťou tejto dohody, čo sa týka eh, prepojenia eh, právneho štátu a eh, čerpania finančných prostriedkov. Každý subjekt má v tomto svoju úlohu. Inštitúcie, Európska komisia, Európsky parlament, aj Európska rada, čo sa týka vnímania zodpovednosti aby e, sme pozorne sledovali vývoj. E, pravidelne sa tejto otázky budeme na novo venovať. A táto téma, táto centrálna zásadná otázka bude rozhodne v centre pozornosti v našej demokratickej diskusii. Pred niekoľkými dňami sme zaznamenali 600 e, tisíc úmrtí v dôsledku COVID-19. COVID-19 nás všetkých E, e, zrazila táto kríza, otriasla nami, e, taktiež sa zmenilo fungovanie našej spoločnosti, našich inštitúcií. Museli sme veľmi rázne riešiť naliehavé situácie, obmedzenie osobnej slobody, museli sme taktiež prispôsobiť absorpčnú schopnosť našich systémov zdravotnej starostlivosti. Myslím, že v budúcnosti musíme postupovať inak. Musíme náš prístup orientovať tak, aby bol angažovanejší, aby bol humánnejší. Tohto sme sa poučili z tejto krízy. Táto dohoda, ktorú dnes predkladám, celkom iste je dohoda e, finančnej povahy, ale rozhodne to nie je len dohoda finančnej povahy, pretože v diskusii, ktorá sa teraz otvára, zaznie aj samotné smerovanie, ktoré chceme, aby Európska únia započala e, v najbližších rokoch. A myslím, že je to historická chvíľa a myslím, že je to naozaj eh, historický moment, eh, možno až tak trošku romantický. Boli sme schopní rozhodnúť sa, dohodnúť sa na tom, eh, že sme ochotní spoločne si požičiavať na finančných trhoch, aby sme potom obnovili našu schopnosť oživiť ekonomiku. Bolo to duch európskej jednoty. Myslím, že signál, ktorý tu vysielame Európanom, je signál dôvery, odolnosti, e, robustnej, e, pevnej prítomnosti. Európa e, je pevne na svojich nohách a stojí na nich neoblomne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo predsedničke komisie. Nech sa páči pani von der Leyen. Six cent mille 600 tisíc. 600 tisíc obetí tohto smrtiaceho vírusu, 600 tisíc životov, ktoré sa predčasne ukončili, 600 tisíc e, životných príbehov, e, ktoré neboli dokončené, 600 tisíc rodín, ktoré nie sú úplné k dnešnému dňu. Týchto 600 tisíc e, bude vždy v našich spomienkach prítomných a v našich srdciach rovnako. Vieme, že sa to žiaľ ešte eh, celé neskončilo. Žiaľ, um, zatiaľ ešte nie. A za touto smutnou skutočnosťou vidíme hrozný dopad na našu ekonomiku. Naši občania, naši eh, pracujúci, naše podniky, všetci trpia a všetci um, bojujú. Táto pandémia nás zasiahla začiatkom roka a keď si spomenieme na tie chvíle, e, na tie krivky chorých, e, ktoré e, stúpali, počet mŕtvych vzrastal. Taktiež boli tu rozdielnosti hranice medzi našimi krajinami, ktoré boli skutočnou hrozbou. Boli sme vystavení veľmi tvrdej kritike. Padali tu rázne slová medzi juhom, severom, východom a západom. Diskusie o koronadlhopisoch končili tým, že sa ukazovala prstom na niekoho iného. Situácia bola veľmi temná, bezútešná a riešenie bolo veľmi málo. A tých málo rozhodnutí, ktoré sa predkladali, e, boli medzivládnej povahy to znamená mimo európskeho rámca, bez e, spoločenskej metódy, metódy spoločenstva, bez Európskeho parlamentu a pripomínam, že tiež sme nemali dohodu o našom rozpočte. A to dva roky po tom, čo sme my ako komisia predložili návrh VFR. A preto Európska komisia predložila európsky návrh, aby sme sa vyhli chybám z minulosti, takým reflexným púdovým reakciám. Navrhli sme plán obnovy, aby sa oživila európska ekonomika. Next Generation EU, vážení eh, poslanci, Všetci vieme, že Európa zatiaľ e, ešte nie je z toho von. Ešte sa všetky problémy nevyriešili, ale vidíme, e, že sa postupne objavuje svetelko na konci tunela. Tento týždeň nielen rôzne tabu a vnímania sa úplne e, odstavili bok, ale tiež jedna zásadná chvíľa pre Úniu sa naozaj tiež dostavila. Tým, že stojíme spojení, 27 členských štátov, Eh, žiadali komisiu. Eh, na kapitálovom trhu sme získali financie, aby sme bojovali proti najväčšej eh, ekonomickej kríze v histórii spolu. Budúce generácie EÚ majú jedinečný nástroj na obnobu 750 miliard eur. 750 miliard eur, aby podporili najťažší úder 750 miliard eur Eh, aby posilnili náš jednotný trh. 750 miliard eur, eh, aby investovali do Európskeho Green Dealu, do digitalizácie, do modernizácie eh, nášho jednotného trhu a zdrojov. 27 krajín sa dohodlo na niečom na, teda v tomto rozmere a tohto jedinečného charakteru a to je samozrejme výzva. Chce to odvahu, politickú vôľu a samozrejme e, teda e, niečo dať a niečo prijať. E, nikdy to nebolo ľahké, ale čo, mať čokoľvek horšie, tak Vždy to stojí za to, aby sa za to bojovalo a ukázali sme vynikajúcu spoluprácu a dôveryhodný manažment, dôveryhodné riadenie. Za to ďakujem a pozrite sa, eh, ako ďaleko nás európsky eh, bojovný duch dostal. Nie je to tak dávno, čo niektorí z nás žiadali nie o granty, eh, iba o pôžičky. Ale dnes máme dohodu, E, že budúce generácie EÚ budú mať 390 e, miliard grantov e, a plus 650 miliard v požičkách. A samozrejme je to menej grantov, ako komisia a parlament by si želali. Ale odtiaľ, kde sme začali, je to obrovský e, krok a je to dosť, dosť veľké, aby to urobilo veľký rozdiel, aby to urobilo zmeny. Budú, bude sa investovať do reformy, ktoré sú prepojené na európske priority e, v súlade e, s špecifickými požiadavkami jednotlivých krajín. A keďže e, je to európska investícia, do e, našej Európskej únie, je to zásadné, e, aby Európsky parlament zohrával kľúčovú rolu. Ako spoluzákonodarca tento dom e, bude mať e, právo veta, ako bude nastavená táto facilita a ako bude fungovať. Komisia zabezpečí plnú transparentnosť e, v e, e, toho, že budeme pripravení k štrukturovanému dialogu o prioritách a o výdavkoch a bude, bude dochádzať k pravidelnej výmene názorov e, o národných grantoch a o implementácii. A takýmto spôsobom spoločne zabezpečíme, že budúce generácie EÚ e, zabezpečia to, na čom naozaj záleží. Takto tiež môžeme zabezpečiť, že budúce generácie EÚ zrýchlia ehm, digitálnu transformáciu. 30 budúcej generácie EÚ a nášho viacročného finančného plánu eh, sa investuje do ehm, klimatických projektov. Ale ak to urobíme správne, som presvedčená, že budúce generácie, budúca generácia EÚ môže byť jeden z najväčších stimulov investícií a reforiem kdekoľvek vo svete. Investovať do spustenia v 5G, do sieťovej infraštruktúry, do priemyselnej digitalizácie, do obnoviteľných zdrojov, e, udržateľná doprava, čokoľvek. E, takto my bojujeme proti klimatickým zmenám a zároveň modernizujeme. E, tento stimul takisto podporí veľmi potrebné štruktúrálne reformy, aby sme sa stali odolnejšími. A budeme mať e, spravodlivý e, fond pre e, transformáciu, aby sme podporili tie regióny a sektory, ktoré musia naozaj urobiť väčší krok. Ako viete, rada by som si, želala by som si viac. Eh, ale toto je 125 navýšenie eh, eh, Fondu spravodlivej transformácie a teraz má hodnotu 750 miliard eur a v realite to naozaj veľa zmení. Ctení členovia, veľký výherca tohto samitu sú nové vlastné zdroje Momentálne máme e, jednu vlastne prijatú dohodu o potrebe nových zdrojov. Máme jasný, jasne vymedzený harmonogram a máme prepojenie na e, e, splácanie a to je veľký krok pre Úniu, ktorý, e, e o, o ktorý komisia a parlament dlho žiadali. Teraz už nemôžeme e, mrhať časom. E, Komisia prinesie balík nových vlastných zdrojov a toto bude zahraňať e, e, digitálnu páku, takisto mechanizmus prispôsobovania e, hranice uhlíka a systém obchodovania s emisiami. Jedno a druhé ide ruka s rukou. Musíme dať cenu na uhlík. Vo všetkých kľúčových sektorov sektoroch ekonomiky a musíme sa vyhnúť úniku uhlíka e, inde, aby sme zabezpečili, že budeme udržateľní a konkurencieschopní. Ctení členovia, dovolte mi e, prejsť e, k ďalšej téme, ktorá je srdcom toho, o čom naša únia vlastne je, o našich hodnotách. Tieto hodnoty zahrňajú rešpekt e, právneho štátu a e, sú e, základom našej únie. Tieto hodnoty sú záväzné a nedajú sa vyceniť. Európska rada e, vyjadrila jasný záväzok rešpektovať právo, e, zákon štátu, e, právny štát a rešpektovať naše finančné záujmy. A ja toto nie len môžem silne uvítať, takisto, keďže je to mimoriadne dôležité, keďže máme ešte viac verejných financií ako kedykoľvek predtým, ale e, na tomto pozadí komisia e, teraz nadviaže e, pozrieme sa na náš návrh 2018 o právnom štáte. Budeme spolupracovať so spoluzákonodarcami, aby sme zabezpečili, že náš návrh 2018 bude pokračovať a ak to bude potrebné, bude upravený, aby chránil náš rozpočet a rešpektovanie e, právneho štátu, lebo toto e, je prepojené. A tiež musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili európske peniaze tým, že e, zvýšime boj proti podvodu. To znamená mať k dispozícii správne mechanizmy vrátane databázy, na základe ktorej budeme vedieť, to sú e, tými finálnymi beneficientmi európskeho financovania a budeme úzko spolupracovať s parlamentom, aby sme to zrealizovali v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ctení členovia, začala som tým, že, Európa, e, že, Euró- že dohoda Európskej rady e, poskytla svetlo na konci tunela. Ale so svetlom prichádza aj tieň a v tomto prípade tieň je vo forme veľmi tenkého dlhodobého európskeho rozpočtu. Sú tu veľmi bolestivé eh, rozhodnutia o viacerých programoch, eh, ktoré majú kľúčovú cenu eh, teda pridanej hodnoty, napríklad Horizon Ehm, zásadný zdravotnícky program ehm, Event EU. Toto všetko bolo navýšené, ale určite nie natoľko, ako by sme boli chceli. A ja verím, že ehm, rozmer našich externých fondov je naozaj znepokojivý. Vždy musíme mať na pamäti, že hodnota programov EU prevažuje e, e, ich náklady. Áno, zvládlo sa nám vyhnúť sa ešte ďalším škrtom, e, a tak ako to niektoré členské štáty chceli, ale tento viacročný finančný program je naozaj veľké sústo a viem, že táto inštitúcia má podobný pocit. And here again? No a tu znovu by sme, sa mali, by sme mali urobiť krok dozadu a pozrieť sa, um, no, ako sme vlastne začali. Ešte predtým, než sme začali, tento rozpočet mal... Uh, medzeru 700 e, miliard e, eur e, kvôli Brexitu, s tým, že jeden, o jeden členský štát menej prispieval. Dobrá správa je, že sa nám podarilo vyplniť skoro celú túto medzeru. To znamená, každá krajina musí zaplatiť viac. A ak si dáte ako prioritu budúcu generáciu EÚ, tak teraz máme masívny, bezprecedentný uh, uh, finančný nástroj 1,3 eh, triliónov, to je skoro 13 eh, eh, HDP. Budúce generácie navýšia o 50 Takže kto iný na svete môže povedať toto isté? Vážené dámy a páni, teraz máme príležitosť E, spoločne e, dosiahnu niečo historické pre Európu. Nátlak krízy otvoril dvere, ktoré, ktoré boli strašne dlho zavreté. E, no a hoci tá príležitosť je smutná, je to aj nová príležitosť pre Európu, pre naše spoločenstvo pred desiatimi rokmi počas finančnej krízy a sme úniu a euro E, zachránili pred e, e, zrútením, ale e, vnútorná cena bola finančná. Naša, naše národné ekonomiky sa e, vyvíjali e, naproti sebe. Mladí ľudia museli opúšťať svoje rodné krajiny, hľadajúc pravdu. Obviňovania štátov medzi sebou narastali a tieto trhy sú doteraz viditeľné. A tentokrát robíme veľa vecí inak a ja som presvedčená, že veľa vecí robíme lepšie. 750 miliard eur, e, prevažná časť e, e, ako extra, to je obrovský key signál solidarity a ochony, ochoty pre reformu. Our Next Generation EU znamená oveľa viac. Pri predchádzajúcich krízach členské štáty obchádzali európske inštitúcie aj z dôvodu nedôvery to vtedy znamenalo e, e, nulový e, vplyv Európskeho parlamentu, ale tentokrát je to inak. Tentokrát sme vsadili na spoločenské riešenie, aj keď komisia sa aktívne zasadzovala za to, lebo komisia sa za to zasadzovala a presvedčila e, rozumným e, návrhom. Vďaka Next Generation EU e, sú všetké štáty v rovnakej pozícii pomôcť svojim občanom, svojim podnikom bez toho, aby národným rozpočtom bol odstrihnutý vzduch na dýchanie. A aj keď tento návrh je založený na metóde spoločenstva, tak e, bude liečiť rany a mm, spojí nás a približí nás navzájom. Tentokrát e, zodpovednosť za osud e, Európy a šance na budúcnosť našich detí kladieme na plecia, široké plecia nás všetkých. Toto je bremeno, ktoré musíme niesť spolu e, so zodpovednosťou a s hrdosťou. Nech žije Európa, e, long live Europe. Grazie, Veľmi pekne ďakujem pani predsednička van der Leyen teraz e, politické strany, predseda EPP, e, e, pán Weber, pani predsednička van der Leyen, pán Michel, kolegovia, solidarita sa vracia domov. To je hlavné posolstvo výsledku zasadnutia rady, pretože v týchto dňoch sme videli aj alternatívu e, nacionalizmu a egoizmu a my e, sme veľmi spokojní, že Európska rada vyslala jasný signál e, solidarity. Nikde inde na svete 27 štátov e, nevyslali takéto silné a spojené odpovede na e, túto krízu ako v Európe. Jean-Michel, Ursula von der Leyen, aj Angela Merkel, naša predsednička pri e, rokovaniach mala veľa besených nocí, ale je to dobrý výsledok. Urobili ste dobrú prácu tým, že ste udržali Európu spolu a EPP podporuje ducha solidarity a spoločnosti. Teší ma e, táto dohoda, bez pochyby, ale neteší ma e, deal teda vítame výsledok e, zasadnutia rady, ale žijeme v parlamentnej demokracii. To znamená, že výsledok prichádza teraz do Európskeho parlamentu a úloha Európy je, že Eh, nebude nikdy eh, output Európskeho parlamentu taký, aký bol input rady. To znamená, aby sme nenaťahovali veci, pretože sme si vypočuli argumenty, eh, že prvý návrh MFF, pani Van der Leyen na to odkazala, prvý návrh MFF bol na strane rady v roku 2018, takže nehovorte nám o naťahovaní veci. bolo veľa času na to, aby sa toto urobilo. Takže to, čo robíme teraz, je normálny e, postup založený na Lisabonskej zmluve. Je tu veľa bodov, ktoré musíme kritizovať a Ursula momentálne ešte nie sme e, ochotní prehltnúť to veľké sústo, o ktorom ste hovorili. Preto všetkým e, e, VFR nedáva správne reakcie na výzvy budúcnosti. Musí byť viac orientovaný do výzvy a ja ako zvolený člen parlamentu musím splniť sľuby, ktoré som dal svojim voličom EPP E, teda e, slúbilo silnú pobrežnú e, hliadku a bude bojovať proti veľkým chorobám ako rakovina spoločne teraz vidíme dramatické škrty v zdravotnom rozpočte. Je tu koronová daň, potom posilnenie inovácie. Rada formovala 3 a 3% e, e, e, plus a teraz EPP teraz vidíme obrana Afrika, spoločné, teda susedské štáty, vidíme škrty, škrty, škrty. Druhý bod je, že Európa nie je len e, dojná krava pre spoločné, e, pre e, externé financie. 90%, tých 70% miliard pôjde priamo do rozpočtov členských štátov. Do dneška nikto nevie presne, ako, na čo tieto financie budú vynaložené každý líder sa vrátil domov včera večer s peknou obálkou peňazí, ale či je e, za tým e, európsky duch, ako tie peniaze bude vynaložené. E, ja sa obávam, že to bude vynaložené francúzsky francúzsky predseda povedal, že sa to investuje do niečoho iného. To, to je diskusia, ktorú vidíme európsky a potom budeme sedieť v Európskom parlamente a e, e, e, potom budeme diskutovať o tom, že občania nechápu, aký je význam európskych financií a že ľudia nevnímajú pridanú hodnotu Európy. A to je tá dráma, ktorej budeme čeliť, ak znovu nevyužijeme tieto peniaze pre jasné európske projekty, tak ako robili naši predchodcovia. Preto si myslíme, že e, strany, teda, teda krajiny e, rada sa mali dohodnúť na e, naozaj nadnárodnej sieti 5G na projekte, na pláne pre vodík, kde každý členský štát využije túto obálku pre tieto investície. Občania sa môžu teraz, teraz teda sa spoliehajú na Európsky parlament môžeme sa mm, vyjadriť k tomu, ako tie peniaze budú vynaložené a budeme e, monitorovateľom e, tohto procesu. 5, 6, 7 priemyselných e, inovačných projektov tam musí každý členský štát do tohto investovať z fondu pre obnovu. A musíme znovu hovoriť o právnom štáte. Prvýkrát Eh, prepájame európske financie na eh, fungujúci právny štát, ale keď vidím vyjadrenia niektorých našich lídrov, tak som eh, znepokojený. Macron hovorí o právnom štáte, ale iní hovoria, že tu nie je prepojenie na právny štát, takže potrebujeme jasnú cestnú mapu, potrebujeme plán pre implementáciu tohto princípu, žiadne peniaze bez rešpektovania európskych pravidiel a európskych mechanizmov. No a teraz sme pripravení. Potom by som sa ešte chcel poďakovať za výsledky po Európskej rade. Musíme teraz to dopracovať, aby sme našli rýchle a dobré riešenie. Takže využijeme teraz čas, ktorý máme pred sebou, aby sme našli riešenie, aby sme zlepšili tú dohodu. My sme na to pripravení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Weber. A teraz za socialistov a demokratov Garcia Pereš Iráče. Ďakujem pekne Vážený pán predseda Mišel, vážená pani predsednička Van der Leyen, e, dovolte na úved spomenúť Orela López, sestričku zo Španielska minulý týždeň na štátnom pohrebe v mene obeti povedala, my sme dali všetko, čo sme mali, my sme pracovali e, v max, do maximálnej možnej miere a teraz e, musíme lepšie. Chápeme, prečo sme si zvolili túto profesiu, aby sme pomáhali a zachraňovali ľuďom. Mnohí ľudia, e, s ktorými sme spolupracovali, zaplatili životom, dokázali sme pokryť základné potreby ľudí a my sme tí, ktorí sme sa poslednýkrát lúčili s tými, ktorí umierali sami. A E, my sme boli tí, ktorí sme pomáhali aj pozostalým, držali sme im ruky a, a potlačali sme mnohé slzy. Toto je najhoršia kríza našej generácie. Európska únia musí sa s tým popasovať, musí pomôcť tejto generácie, budúcim generáciám. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá na rade, pán Michel, pani van der Leyen, vstúpi do dejín Európskej únie. Poprvýkrát v histórii Európskej únie členské štáty sa rozhodli e, spoločne sa zadlžiť. To pred niekoľkými mesiacmi nebolo ani mysliteľné. Ja by som chcela pripomenúť, že tento parlament, tento parlament predložil tento návrh. My sme boli prví a myslím si, že by sme mohli byť ako inštitúcia na to veľmi hrdí e, odmietame určité veci, e, E, ktoré musíme roky riešiť, pretože to musí byť schválené jednomyselne a mnohí to vetovali. E, to bola tá negatívna stránka e, života nášho spoločenstva a teraz sme to prekonali a je vynikajúce, že budeme si môcť teraz zvoliť nový spôsob rozhodovania na európskych projektoch. Ďakujem pekne. Myslím si, že sme videli, že Európska únia sa vie učiť zo svojich chýb, chýb z krízy roku 2008 úsporné opatrenia zachránili banky, ale e, nechali ľudí bokom a dnes sa musíme zameriavať na ľudí a musíme sa naozaj jednoznačne zamerať vo všetkom, čo robíme, na to, aby sme zabezpečili potrebu transformácie tak, aby svet bol digitalizovanejší, ekologickejší. Sociálna demokracia jednoducho neumožní, nedovolí, aby to bremeno padlo na tých najzraniteľnejších. A preto chceme, aby bola cestná mapa záväz, so záväzkami, záväznými záväzkami o nových vlastných zdrojoch, aby sme nezničili národné rozpočty, ani aby sme nepodrili kúpnu silu e, tých, ktorí platia dane. E, zabezpečme korektné zdaňovanie. Potrebujeme e, mať daňový systém v členských štátoch taký, ktorý bude riešiť to, čo je v členských štátoch. Niektoré štáty šetria milióny a milióny na úkor našej spoločnosti. Nemáme čas na strácanie. Vírus nás postihol a musíme teraz Eh, čo najskôr uvoľniť prostriedky z fondu obnovy a parlament bude rokovať, čo sa týka rozpočtu. Má rovnakej pozícii ako rada. Budeme eh, eh, rokovať o viazočnom finančnom námci a o fonde obnovy. My si uvedomíme, že toto je historický okamih a nedovolíme jednoducho, aby e, za to doplatil viacročný finančný ramec. Sociodemokrati neodpustia, nedovolia krátenie programov, ktoré majú zabezpečiť našu budúcnosť a ktoré potrebujeme, aby sme posilnili našu autonómnosť a strategickú pozíciu. Budeme rokovať E, čo najskôr podľa, e, snáď, aby sme navýšili financovanie programov ako Horizon 2020, Invest EU, e, Life Plus, Erasmus, Digitálna Európa, ako aj rozvojová pomoc a spolupráca. Musíme sa dostať z tejto krízy, ale nie na úkor tých, ktorí potrebujú našu pomoc najviac, tých, ktorí žijú v najhorších podmienkach, horších podmienkach ako my. Solidarita v rámci Európy, ale aj solidarita mimo Európy. Musíme jednoducho pri všetkých návrhoch, ktoré by mali e, podrývať e, právny štát. Musíme proti tomu bojovať. Chceme mať spolo, spolu silný právny štát. To sú veci, ktoré musíme e, podržať v Európskej únie. Sociálni demokrati budú za tým stať. Musíme mať jednu Európu. Taký štát, ktorý nedodržiava právny štát a základné hodnoty v Európe, jednoducho nemôže mať naše peniaze, spoločné peniaze. Kolegovia, keď politika už nepomôže občanom ani spoločnosti, E, teraz nastal ten čas, aby sme politiku s veľkým P začali presadzovať a presa- premietli túto politiku do jednotlivých politík, aby sme presadzovali spoločný záujem. To musíme obhajovať. Mla- uh, mladí ľudia mi písali na sociálne médiá, že musíme zabezpečiť to, aby iná Európa bola možná. Zaviažme sa na toto, zaviažme sa na toto pre Európu, pre našich spoluobčanov, aby sme mali tú inú Európu, pretože možné to je. Ďakujem pekne pani Garcia Pérez. A teraz za Renew Europe Dačian Čološ. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička, vážený pán predseda, pre všetkým by som chcel poblahoželať Charlesovi Michelovi za odhodlanie pri hľadaní kompromisov a predovšetkým Charles za to, že si vytvoril s Európskym parlamentom prostredie dôvery a preto musíme postupovať spoločne, to je potrebné povedať. Za niekoľko týždňov sa Európa dokázala bezprecedentne, že vie mať solidaritu, dala spoločný plán, ktorý budeme musieť potom splácať sami, aby sme zareagovali na jednu z najhorších kríz. Renew Europe e, tento plán obnovy e, spravil už od apríla, mája e, fond obnovy za niečo, čo je dôležité, ktoré musíme presadiť. To sa stalo teraz realitou, ale historický rozmer tejto dohody na rade nám nemusíme brániť v tom, aby sme porovnali s tým, čo je na stole a s tým, akú máme vlastnú ambíciu pre Európu. Rada chce dať prioritu Európskym fondom na financovanie národných programov na úkor spoločných programov európskych. Táto logika v národných zájmov nemôže podriť našu kapacitu mať investičnú stratégiu, ktorá bude skutočne európska a tento program, tento európsky dlh, ktorý začneme spolu splácať, nebude mať zmysel, ak z neho nebudeme financovať skutočné európske projekty. A to je úlohou tohto parlamentu. Národné programy by mali zaintegrovať túto európsku prioritu a parlament by mal mať prostriedky na to, aby to zabezpečil v rámci interinstitucionálnej dohody, aby tieto programy sa realizovali ak e, chceme mať dohodu, musíme mať viacročný finančný rámec, ktorý by mal dostačné finančné prostriedky na to, aby sme financovali naše politiky do budúcna. K digitalizáciu, výskum, mladosť, Erasmus, e, program zdravie. V oblasti, období krízy, to sa musíme ponaučiť z tejto krízy. Nemôžeme obetovať program pre zdravia tým, že dáme štátom vyššie prostriedky. A takisto musíme sa jasne angažovať. A čo sa týka vlastných zdrojov, jednoducho by nebolo seriózne požičať si takúto veľkú sumu bez toho, aby sme vedeli, ako ju splatíme ehm, interinstitucionálna jasná dohoda je nevyhnutná, ktor, e, iba vtedy je, umož, vtedy je možné e, e, schváliť, aké budú nové vlastné zdroje, skôr ako začneme splácať nový dlh. A to je naša podmienka. Musíme mať jasný harmonogram, ten musí byť schválený skôr, ako sa dohodneme, že budeme splácať spoločný dlh. Naša skupina sa dohodne v záverečnej fáze iba vtedy, ak balík bude mať jasné záruky ohľadom kapacity prepojiť európske fondy s rešpektovaním právneho právneho štátu. Nie deklaratívne, ale praktické a reálne. Len za takých podmienok budeme presvedčení o tom, že naozaj tento mechanizmus máme. Musíme mať nové ustanovenia s jasnými pravidlami. Nie proti Maďarsku, ani proti Polsku. Ani jednoducho za to, aby sa zaručilo, že európske peniaze nebudú financovať politikov, ktorí sú pri moci, ktorí e, každý deň sa obracajú chrbtom našim základným hodnotám. Vážený pán predseda, Európska rada ukázala veľa. Európsky projekt sa však nemôže obmedziť iba na sumy e, národných záujmov, kde každý používa svoje veto. Musíme mať spoločné ciele, spoločné víťazstva a spoločné prehry. A toto musí byť príležitosť, preto aby sme znovu zadefinovali systém správy a riadenia a aby sme spojili Európanov k jednému cieľu, aby sme spolu zažívali e, ten zázrak a ten európsky projekt, tak ako ste to povedali. Ďakujem pekne, pán predseda Čološ a e, Nikola Bez za Identitu a demokraty. E, historický okamih e, pre Európu, oznámil pán Macron, ale e, jeho veľké slova nevyriešia ani víťazstva, ani straty. Všetky skupiny od z pravého stredu až do extrémnej lavice hovoria o tom, že sa nemôžeme teraz urýchliť za 48 hodín jednoducho pokloniť sa a pochváliť to, čo bolo dosiahnuté pred niekoľkými dňami, to by prispelo k tomu, že by náš parlament opäť v podstate hral len takého figuranta parlamentná práca, je legislatívna práca, tá musí byť rešpektovaná ako taká, aby sme boli dôveryhodní. A minimálne potrebujeme potrebný čas a kľud na to. A ak nám neschýba čas, je to preto, že sme ho včera stratili veľa, pretože európske inštitúcie e, neriešili sanitárnu krízu. Kríza mala byť príležitosť preto, aby Európska únia sa znovu vybudovala v novom základe na spolupráce medzi národami. E, a aby sa skončila byrokracia. Je to dôležitá kryžovatka Európe a my sme to prehrali jednoducho. E, každý sa obrátil a riešil svoje. A teraz chcete, aby sme ešte rýchlejšie utekali vpred, bez toho, aby sme sa poučili z vlastných chýb. Museli sme anticipovať krízu, mali sme koordinovať, e, keď sme boli v kríze. To sme však nespravili. A Európa sa tvári, že zabúda na svoje e, zlyhania a tvári sa, že sme vyhrali pretože len málo európskych štátov bude mať benefit z toho. 4 e, dní sa rokovalo a to svedčí o tom, že e, národné záujmy vždy vyhrajú nad federálnymi záujmami. Áno, pán Macron, pani Merkel, ešte stále sú tu tieto problémy. E, dobre, môžeme pomáhať hospodárstvu cez miliardy či bilióny a znížili sme peniaze na Erasmus, na polnohospodárstvo, na um, výskum. Ale trvávajú to tie ideologické kroky. Sú to centralizované európske štáty a vzájomne sa spájame v dlhu. Ale otázkou znie, čo to znamená? Aký je skutočný prínos pre ľudí? Táto ekonomická podpora, tu si mohol zorganizovať každý členský štát a mohol rozhodnúť o tom, ako použije peniaze, bez toho, aby sme si nechali diktovať, čo robí komisia. Vysvetľujte nám dnes, e, že musíme e, prehltnúť túto horkú pilulku ale nie sú to spôsobené komisiou, sú to na štáty. Štáty budú to musieť zaplatiť cez tie, falo, cez tie preslavené vlastné zdroje zdanenie uhlíka, zdanenie plastov. Je to všetko veľmi hypotetické a je tu totálne neznáma, koľko sa zadlžíme, koľko budeme potrebovať. A tí čistí prispievateľa do európskeho rozpočtu budú musieť zajtra znášať tento nový dlh. Napríklad Francúzsko bude mať 40 miliard eur a najbližších 6 rokov zvýši prínos do rozpočtu, čo je historické pre Macrona, že sa tu dohodlo niečo e, pre záujem vlastnej krajiny. E, kríza sanitárna nemôže byť novou zámienkou na to, aby sme naďalej budovali e, Európu nielenže bez ľudí, ale proti ich záujmom. Ďakujem pekne za zelených. Pán Filip Lambert, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Marguerite, liberálka holandská, Sebastian Kurz, kresťanský demokrat rakúsky, Fredriksen, socialisti škandinávsky. Nazývajú sa o, skromní, ale ja by som ich nazval lakomi. Ich krajiny sa tvária, že stále miňajú veľa pre všetkých a je tu, je tu kríza medzi niektorými členskými štátmi, ktoré mali problémy aj finančným trhom, bez toho, aby sme videli, že tu bezprecedentne provokujeme, vyvolávame veľké tlaky. Tlaky, ktoré môžu viesť k úmrtiu únie. Ak by sme boli úprimní, tak by sme povedali, že tí lakomi by povedali, nakoľko ich spoluobčania e, využili a využívajú naďalej európsku integráciu. A ich príspevky do európskeho rozpočtu musia zodpovedať tým prínosom. Ale veľmi cynicky v podstate chcú e, využiť to, čo im vnútorný trh ponúka bez toho, aby zaplatili. Orbán Viktor, Tadeusz Moraviecky, tých nazývame neliberáli. Ja by som povedal pseudodemokrati. Pre nich Európska únia znamená jednoducho takú pumpu, ktorú môžu čerpať peniaze pre e, svojich oligarchov zajtra. Ška. A ak by sme boli úprimní, pseudodemokrati vysvetľujú spoli občanom, ako ich krajiny požívajú výhody a budú požívať výhody európskej integrácie a že rešpektovanie e, e, záväzkov pri vstupe e, do únie, predovšetkým právny štát, to je iba taká kompenzácia za solidaritu. Opäť usmievajú sa, pretože poberajú to, to dobre, čo z únie prichádza pre nich. Avšak tento okamih je naozaj ťažký. Koľky tisíce ľudí zaplatili za pandémiu covidu životom. A ešte to pokračuje. A je to v čase, keď nemáme čas na to, aby sme riešili klimatické e, zmeny, alebo aby sme odolávali e, Rusku s Putinom, Amerike s Trumpom či Číny E, musíme sami brániť slobodu a právny štát. Takže 27 hlav štátov a vládca jednomyselne rozhodlo a tým sa v podstate um, nechali um, um, ovplyvniť extrémistami. Jednoducho sa krátil rozpočet, všetky návrhy sa krátili krátili pre všetkým pre tie spoločné iniciatívy, ktoré boli najužitočnejšie do budúcnosti. E, nikdy to nebolo tak viditeľné. Opäť sa znižil rozpočet v tých veciach, ktoré súvisí s ekologickým dohovorom. Uvediem ako príklad rozvoj vidieka. To je ten najekologickejší aspekt polnospodárskej politiky. A tam znižujeme peniaze e, ak príde druhá vlna kontaminácie a zároveň sa tu znižujú peniaze na zdravie a na výskum, a tí lakomi e, získali to, že budú viac požívať týchto investícií a platiť menej. 30 to e, bolo schválených na to, že sa bude bojovať proti klimatickým zmenám, ale bez toho, aby to bolo naozaj záväzné. A tu je riziko, že sa to iba tak zamaskuje. Rešpektovanie právneho štátu, tu vítam diskusiu, o ktorej ste hovorili, pán predseda, ale prijatý mechanizmus má ešte veľa dier a nič nezaručuje to, že bude funkčný. Napriek tomu všetkému, napriek vytrvalosti Angela Merkel a Charles Michela, základné prvky architektúry, ktoré navrhla komisia, poprvýkrát ostali Európska únia bude financovať zo spoločného rozpočtu veľké investície. Splácanie to už je druhá otázka e, tohto samitu. E, podľa nás je potrebné, áno, povedať, aby členské štáty dali právo e, vyberať dane nadnárodné podniky a nie len tie digitálne nadnárodné podniky, ale aj znečistujúce podniky. Ak bude schválený návrh o vlastných zdrojoch, tak budeme mať samozrejme prototyp časovo obmedzený aj rámcovo rozmedzený, aby táto rozpočtová únia, bez ktorej Európska únia jednoducho je odsudená na zlyhanie. A preto za posledné dni to nebolo až také slávne, ale je dôležité, aby tento plán bol na to, aby obnovil dôveru, ktorú potrebuje Európska únia. A Európsky parlament sa ujme svojej úlohy zodpovednosti za rozpočet spolu s komisiou a s radou. My s kolegami sme pripravení rokovať, až kým nedosiahneme uspokojivé riešenie, nie len čo sa týka veľkosti rozpočtu, ale aj orientácie, systému riadenia a kondicionality. A to je jediná buzola, ako tu zaznelo, európsky záujem. Pán predseda, ešte raz by som sa chcel vyjadriť tým pseudodemokratom a tým lakomcom, pretože svojimi činmi a svojimi rečami obmedzujú Európsku úniu len na nejakú podstate nový kufor e, plný peňazí rok po roku. E, otravujú občanov nacionalizmom. E, stávajú svojich občanov jedného proti druhým britskí konzervatívci išli tou istou cestou a vieme presne, kam ich to dostalo. Ale tí, ktorí nám obracajú chrbát, my by sme nemali. My musíme všetci držať spolu v Brit- prítomnosti aj budúcnosti, aby sme obhajili podmienky, ktoré sú dôležité pre život. Len spolu, len spolu budeme dostatočne múdri a silní na to, aby sme v 21. storočí sa vydali tou správnou cestou a tohto boja sa nikdy nevzdáme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán predseda Lambert. Ešte predtým, ako budeme pokračovať diskusii, Chcel by som oznámiť otvorenie prvého hlasovacieho kola. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch návrhu uznesenia k záverom mimoriadného samitu. Hlasovanie bude otvorené od 10.30 a o 11.45 skončí. Metóda bude rovnaká ako v predchádzajúcich hlasovaniach. Teda toto prvé hlasovacie kolo otvorené máte čas do 1.45 hlasovať a hlasovacie výsledky ohlasím o 13.30. Ďakujeme pekne teraz pán Robert Žile za ECR. Nech sa páči. Mikrofón. Vážený predseda rady, pani predsednička komisie, pred summitom skupina ECR mala jasný signál, je na čo sa konať. Trvalo mnoho dní, kým sa dosiahla dohoda. Neboli to jednoduché rozhodnutia, boli to zložité rokovania, výsledky obsahujú rôzne kompromisy, vyžadujú si flexibilitu, ale celkovo výsledok dokazuje, že vzájomná úcta pre národné štáty umožňuje vniesť do tejto dohody isté procesy, ako popísal pán Preveru a tým pádom sa posúvame vpred. Okrem toho sú tu aj takí, ktorí nesúhlasia občania v EÚ sa pozerajú predovšetkým na svoje vlastné vlády, aby oni reagovali na pandémiu. Skupina ECR sa domnieva, e, že e, vlády členských štátov by mali mať väčšie právomoci, aby poskytli potrebnú podporu svojej ekonomike. Členské štáty odsúhlasujú opatrenia teraz, ktoré by sa mali prijať e, v snahe zachrániť ich ekonomiku. Tiež tieto vlády musia využívať prostriedky solidarity s využitím kontinuity. Nesmieme zabúdať, že našim ľuďom musíme vrátiť nádej, príjem, prácu, aby mohli prežiť, aby mali lepšie výletky do budúcna. Tento maratónsky summit e, sa dopracoval k záverom, ale tým celý proces nekončí. Naša skupina ešte e, vníma veľa nedostatkov. Tieto prostriedky nebudú inej dispozícii e, pre krajiny, ktoré ich potrebujú a pre komunity, ktoré sú najviac zasiahnuté vírusom korony. ECR e sa obáva, že prostriedky nebudú k dispozícii ani rok alebo dokonca dlhšie po e, tejto hroznej epidémii v rôznych členských štátoch, ktorá zasiahla krajiny veľmi výrazne. To nie je dostatočne vhodná reakcia na túto krízu. Toto omeškanie je nebezpečné Budeme požovať e, vylepšenie dohody tým, že sa musí sfinalizovať táto dohoda taktiež čo najskôr. Sú tam ešte otvorené otázniky a tiež vo viedročnom finančnom rámci sú ešte stále nedoriešené veci. Je nám ľúto, že došlo k škrtom v hospodárstve, v regionálnom rozvoji, e, k hospodárskom rozvoji a podobne, taktiež zníženie prostriedkov v iných programoch, napríklad čo sa týka digitálnej agendy, e, konkurencie schopného trhu, taktiež zamestnanosti, a geopolitické agendy, to môže spôsobiť, že Európa nebude schopná vysporiadať sa s výzvami, ktoré vyplývajú z konkurenceschopnosti na globálnej sfére. Okrem toho, rokovania VFR eh, musia zahrňať parlament veľmi jasne. Parlament má svoju úlohu, nebude to jednoduché. Sú tam rôzne eh, postoje, rôzne prístupy členských štátov politických skupín, ale musíme sa dopracovať čo najskôr k eh, záveru a k dohode. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu GUE jeden z jej predsedov, pán Martin Šuldevan. Ďakujem. Pán predseda, pani von der Leyen, pán Michel, isté vás neprekvapí, že ja sa nepozerám s veľkým nadšením na to, čo nám tu predkladáte členské štáty. Po dlhých rokovaniach sa konečne dohodli na pláne obnovy. Komisia je ochotná vzať na seba spoločné dlhy. To je teda zatiaľ dobré, ale na tento veľmi jemný signál solidarity Európa čaká už veľmi dlho. Pozícia našej skupiny bola dlhodobo jasná. Európska únia musí jednoznačne a rázne reagovať na krízu korony, musí reagovať e, na sociálne dopady tejto krízy, musí to taktiež prepojiť so sociálno-digitálnymi a sociálno-ekologickými formami transformácie našho kontinentu. Keď tento výsledok e, samitu e, si porovnáme s týmito očakávaniami, tak je to o veľké sklamanie na miesto plánu obnovy teraz vidíme, že je to nástroj, ktorý nielen objemom nesplňa očakávania, um, pokrýva to len zhruba 10 uh, HDP Európskej únie, ale taktiež sa zasadzuje za ďalšie politiky úspor a um, škrtov namiesto toho, aby sa podporili investície a taktiež um, životná úroveň oživenie eh, európskeho projektu sa mohlo dostaviť na tomto samite. Nedostavilo sa. V tomto skôr eh, dominovali eh, národné egoizmy, protekcionizmus. Rada sa tiež nebola schopná dohodnúť na explicitnom mechanizme ochrany právneho štátu, slobodná tlač, nezávislé súdnictvo, zrovnoprávnenie žien a mužov, taktiež fungovanie odborových združení. Toto nie sú nejaké hodnoty, ktoré sa dajú kúpiť e, za pár miliónov eur. Sú to e, hodnoty, ktoré sú zúčastnené demokracie. Pani von der Leyen, váš e, návrh nie je zlý. Dajme tomu, mm, tá daň z plastov, aby sa pokryli vlastné zdroje. To jednoducho nepostačí, aby sme vykryli tieto potreby. Museli by sme v tom pokračovať 130 rokov. Daňová spravodlivosť E, taktiež zavedenie digitálnej danie v hodnote 8 miliard eur každý rok e, tiež ďalších 750 miliard eur z iných e, zdrojov a taktiež zdaňovanie mimoriadne bohatých a tiež finančne najlepšie vybavených firiem. Tieto príjmy sa musia výraznejšie zdaňovať. To by boli vhodné príjmy na pokrytie vlastných zdrojov. Pán Mišel, namiesto toho, aby ste sa e, dali e, ťahať za nos holandskom daňovým rajom Európskej únie, mali by sa vyriešiť konečne otázky daňových rajov EÚ. A taktiež viacročný rámec nie je dostatočne ambiciózny vzhľadom na pozície, ktoré Európsky parlament formuloval už niekoľkokrát. Vyžaduje si to viac investícií do budúcna. Nie je dostatočne dôveryhodné šetriť tam napríklad na prostriedkoch pre digitalizáciu, pre ochrane zdravia, pri Fonde spravodlivej transformácie a zároveň eh, podporovať výdavky eh, na vojsko a taktiež do rôznych zbraňových systémov. Eh, Európa cez víkend prepásla jednu príležitosť. Nie som si istý, či sa objaví u, tak skoro podobná príležitosť. A to je mi ľúto. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán predseda Šoldevan teraz za nezaradených sa vyjadrí. Pán Žaruso, Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, dnes je historický deň pre európskych občanov. Sme svedkami obrovských zmien, ktoré eh, očakávame už celé 10 ročia, čo sa týka európskej politiky, eh, ktorá bola eh, vykonávaná na slepo, ochodobňovala občanov. Ja ako Taliana sa chcem poďakovať, chcem sa poďakovať nášmu premiérovi za vynikajúci výsledok zo samitu a tiež e, sa chcem poďakovať aj svojmu hnutiu Činku ešte len Next Generation EU musí byť e, ukončením politiky úspor raz a navždy. To len ochodobňovalo ľudí ešte viac a prehlbovali sa rozdielnosti medzi občanmi, medzi krajinami. Obráťme teraz stranu, pozrime sa do budúcna, neškrtajme však programy, ktoré sa osvedčili tieto zmeny to nemôže byť len na zameranie sa na krízy po COVID-19. Musíme sa zamerať na budúce výzvy. Solidarita medzi ľuďmi, skutočná solidarita, také životné prostredie. E, teda zaviažme sa k tomu, že sa budeme držať týchto prísľubov a nebudeme sa vrácať späť. Budeme sa držať hodnú od našich otcov, zakladateľov. Bez nich Európa by vlastne ani nevznikla. Ďakujeme pekne. Zikrid e, Morešany, ďalší rečník na dve minúty. <laughs> Thank Ďakujem. Mikrofón si želala, aby som poďakovala trikrát, to robím veľmi rád. Ďakujeme, oceňujeme túto dohodu, ktorú ste e, dosiahli, e, vyrokovali. Ten signál pre Európsky parlament je jasný. Oceňujeme ambicioznú podporu e, v hodnote 750 miliard eur. Ponúka sa tým pomoc ľuďom, ktorých zasiahla korona pre podniky, pre regióny, ktorých tento vírus zasiahol. Teraz je bude veľmi dôležité, aby sa to nastavilo správne, aby peniaze sa využili na modernizáciu, na ďalší rozvoj únie. A preto mi jedna vec jasná, o čo viac bude prostriedkov, o to musí byť prísnejšia kontrola, dohľad, parlamentný dohľad nad správnym nakladaním s prostriedkami, to bude dôležité. Čo sa týka 7-ročného rozpočtu, aj to musíme nastaviť čo najsprávnejšie, to je rozpočet pre Úniu aj po časoch po korone. Musí to byť ambiciózny rozpočet a musí byť dostatočný na to, aby sme plnili sluby, ktoré sme našim občanom dali. Videli sme to v rade 27 premiérov, a prezidentov bojuje za 27 národných eh, pohľadov. Teraz Európsky parlament bude eh, bojovať za európsky pohľad. Vypočuli sme si radu, teraz eh, nastala chvíľa, aby rada počúvala Európsky parlament. Aké sú naše požiadavky čo chceme. Chceme viac mladých ľudí, aby mohli cestovať, študovať v iných krajinách, aby sa lepšie mohli oboznámiť s úniou, lepšie ju spoznať, aby sa presatoval európsky spôsob života v rôznych krajinách v jednote tu v EÚ. Na to potrebujeme väčší rozpočet pre Erasmus. Musíme budovať viac nemocníc, modernizovať už existujúce nemocnice. Na to potrebujeme ambiciózny program a pre zdravie. Chceme, aby Európa bola inovatívna, aby sa viac podporoval výskum na to, musíme podporovať Horizont Europe. Nechceme, aby sa na nikoho zabudlo v transformácii na ekologickú ekonomiku. Preto Fond spravodlivej transformácie je tiež kľúčový. Toto sú naše požiadavky a to budeme očakávať, aby sme podporili eh, viacročný finančný rámec. Pani predsednička von der Leyen, by ste povedali, že rozpočet je um, horká tabletka. My ju nechceme e, v takejto horkej podobe prehltnúť. Chceme rokovať, chceme veci zmeniť, chceme čo najskôr rokovania začať, čo najskôr ich uzavrieť a odhlasovať to čím skôr, pretože e, vy ste, e, pani von der Leyen bola ministerkou, pán Mišel, vy ste boli premiérom, viete, že posledné slovo k rozpočtu má vždy parlament. Začníme teda čo najskôr rokovať a začníme sa venovať konkrétnym detailom, aby sme dopracovali sa čo najskôr k výsledku a k rozpočtu. Ďakujeme pekne pani Bonafé na dve minúty. Ďakujem. Konečne. Konečne sa rada dopracovala k výsledku. E, vidíme, že je to európska reakcia na ekonomicko-sociálnu krízu COVID-19. Poprvýkrát môžeme hovoriť o spoločnom európskom dlhu tak aby sme pomohli e, našej ekonomike obnoviť sa. Next Generation EU znamená, že Európa odolala, e, že je možné posunúť a ďalej, e, že ľudia si už nemusia naďalej myslieť, že je lepšie venovať sa len národným záujmom, zabudnúť na Európu, myslíte, že národné záujmy sú iné ako európske záujmy Kríza korony spôsobila obrovské utrpenie, e, taktiež spôsobila obrovské straty na životoch. E, mnohí prišli o prácu, možno sa už ani nebudú schopní zamestnať. E, vidíme, že o samote sme o mnoho slabší. A tiež z každej krízy vidíme, že sme silnejší, keď z nej výjdeme spolu keď sa snažíme o spoločné riešenie. Preto predseda Michel musíme sa snažiť o mnoho viac Fond obnovy je krokom vpred, ale viacročný naši rámec neplní očakávanie, nie je dostatočne naplnený prostriedkami. Ste, že mimoriadne zdroje sú potrebné, aby sa ekonomika obnovila. To musí byť všeobecným záujmom všetkých. Musíme tiež presadiť plán obnovy na oživenie našej ekonomiky, tak aby sa to podarilo presadiť. Tiež sa musíme snažiť o to, aby programy EÚ pokračovali, aby mali dostatočné financovanie aj do budúcna ekologický dohovor. Ak chceme byť schopní pozrieť sa do očí budúcim generáciám Európanov, Next Generation EU, taký názov nesie tento program, nemôžeme akceptovať, aby programy ako Horizont alebo Fond spravodlivej transformácie Invest EU na konkurenceschopnosť podnikov, ďalej podpora zdravia, Erasmus, aby sa tak výrazne zoškrtali. A tiež nemôžeme akceptovať aby e, sa prostriedky z Európskej únie dostali k tým, ktorí nie sú schopní chrániť. Nemôžeme pripustiť, aby naše prostriedky dostali do rúk tí, ktorí pošliapávajú naše hodnoty. Dosiahli sme teda istý pokrok, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Občania si to zaslúžia a dôverujú nám, pozerajú sa na nás s nádejou, nesmieme ich sklamať. Ďakujeme pekne. Luis Garikanu je ďalší. Ďakujem. Podarilo sa to. Mnohí tu v parlamente, mnohí v komisii, Mnohí v rade pracovali usilovne na tom, aby sa dosiahla dohoda o tomto fonde obnovy, aby sme sa mohli s touto krízou vysporiadať spoločne. Európsky parlament odsúhlasil dva uznesenia v apríli a v máji. Tam sme dokázali, že je možné dopracovať sa k dohode, ak budeme vychádzať z európskych eh, hodnot. Európa teda splnila svoje povinnosti a teraz krajiny, samostatné krajiny si tiež musia svoje povinnosti splniť Niektoré z nich už oslavujú úspechy, ale ešte ani zďaleka neboli všetky úlohy splnené. Tie krajiny, ktoré e, majú dostať prostriedky, ešte neurobili dostatočne preto, aby splnili podmienky čerpania týchto prostriedkov. Máme pred sebou veľmi dlhý proces, musíme e, veci zlepšiť, tak aby sme mohli osúhlasiť tieto zmeny, transformácie našich krajín. Nič nie zadarmo. zároveň nie je možné brániť prostriedky, ktoré vlastne budú e, dlhom. Nemôžeme takto zaťažiť naše budúce generácie. Chceme vybudovať lepšiu spoločnosť a preto musíme tieto prostriedky využiť na investície zamerané na budúcnosť, na budúci rozvoj. Musíme vyslať veľmi jasný e, signál do všetkých kútov Európy. Musíme vysvetliť, e, že reformy boli omeškané, a teraz e, to musíme dohnať. Musíme presadiť takú humánnejšiu, ľudskejšiu Európu, tak aby všetci sme mohli čerpať svoje slobody, aby sa chránilo životné prostredie, aby sa využívali poznatky z znalostnej ekonomiky a aby sa využíval celkový ľudský potenciál. To, ako tieto peniaze využijeme, bude určujúce preto, ako sa z tejto krízy zotavíme. Teraz je teda vhodná chvíľa a pre ukázať zodpovednosť Európsky parlament deruje všetko preto, aby tie rozsiahle investície sa vynaložili zodpovedne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol pán Kompanosi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda Michel, pani predsednička von der Leyen. Táto e, rozpráva je kľúčová, isté, že ale keď sa pozrieme len na úvod, e, tak stratíme e, z ohľadu kontextu. V posledných rokoch vidíme, že Európska únia presadila veľmi zložité pravidlá, ktoré nie sú dostatočne pochopiteľné. Systém pravidiel spôsobil, že Európa ešte pred krízou covidu bola regiónom sveta, ktorý rastol najpomalšie, najmenej. A to ešte zhoršilo dopady tejto krízy. Musíme to vnímať ako veľmi vážny problém. Ako už mnohí povedali, dohoda, ktorá sa dosiahla na samite, je makroekonomicky dôležitá, najmä čo sa týka samozrejme pr- prostriedky pre moju krajinu. Nevieme ešte, aké prostriedky to budú konkrétne, aké krajiny eh, dostanú eh, úplne presne, z akých zdrojov, koľko. Možno e, sa tým nepokryjú potreby tých e, sektorov, ktoré boli najviac zasiahnuté. Tiež nevieme, aké odporúčania komisia e, zadá Taliansku, či budeme musieť znižiť výdavky na sociálne služby, na zdravotníctvo. Bol by som nerád, keby sme sa vrátili sem o niekoľko rokov a skonštatovali, že naše sociálne výdavky sa zoškrtali len preto, aby sme dajme tomu, financovali elektrické kolebežky, ktoré sa vyrábajú v Číne. Bol by som nerád, keby k tomu došlo. E, presadili sa rôzne opatrenia od Maastrichtu k Lisabonu. Myslím, že by sme to mali prehodnotiť, pretože kríza, ako vidíme, zasiahla celú našu spoločnosť a musíme preto vnímať aj spoločnosť ako celok a musíme veci zmeniť. Ďakujeme pekne na 2,5 minúty, pán Andreasen. Ďakujem poprvýkrát v dejinách Európskej únie a reagujeme spoločne, e, spoločnými európskymi úvermi. My zelení oceňujeme e, túto zmenu prístupu. Je to ekonomicky rozumné a zodpovedné. Ak e, chceme byť posilnení z tejto krízy, tak musíme presadiť Európsku hospodárskú a menovú úniu, ale cena za tento krok bola veľmi vysoká. By sme dokonca povedali, že príliš vysoká pre odsúhlasenie tohto balíka, pán Michel, ste vlastne obetovali európsky rozpočet namiesto toho, aby ste presadili európske hodnoty 1,8 miliard eur sa vlastne budú vynakladať z národných rozpočtov. Po niekoľkých silných rokoch v roku 2024 budeme vystavení veľmi nízkemu rozpočtu v EÚ. Ich hlavný cieľ bol vysokými rabatmi vlastne kúpiť si podporu eh, tých eh, úsporných krajín, digitalizácia, výskum, ľudia e, mladých generácií, taktiež ľudia z uholí regiónov, to sú tí, ktorí trpia v týchto škrtov. Oni vlastne zaplatia e, za tieto nespravodlivé rabaty a arogantných lídrov. Len nám vysvetlite, prosím, prečo ste E, sa na najväčšiu globálnu pandémiu e, rozhodli reagovať tak, že e, zoškrtáte navrhovaný spoločný program ochrany zdravia. To predsa nedáva žiadny zmysel. Tých 30 investícií na ochranu klímy to je krok správnym smerom. Síce klimatické hnutie, ale aj my tu v parlamente žiadame o mnoho vyššie klimatické investície. Na to, aby sa plány z tejto dohody dodržali, to nebude stačiť. Tieto sumy budeme potrebovať väčšie investície do ochrany klímy, podporu biodiverzity musíme zaistiť aby žiaden európsky projekt v rozpočte e, e, nebol kompatibilný e, s Parížskou dohodou. Nesmú tam byť žiadnej zrovnalosti. Špinavé fosílne paliva. to sa už nesmie podporovať. Pán Mišel, my zelení sa hambíme za to, že pri téme právneho štátu ten odsek, ktorý ste tam vyrokovali, vlastne je presadením želania Viktora Orbána právny štát a demokracia by mali byť úplnou samozrejmosťou, pretože Európska únia nie je nejaký bankomat. To, že Viktor Orbán a ostatní e, to takto presadili, to je jasný znak toho, že boli schopní inak celú dohodu blokovať. Musíte e, počítať s tým, že parlament na toto bude útočiť a poukazovať v najbližších týždňoch. My nie sme len nejakí prizerači v publiku, my sme súčasťou tohto procesu, budeme konštruktívne rokovať, sme ochotní dopracovať sa k dohode, ale budeme rokovať tvrdo pretože rozpočet takéto výške a s takýmito podmienkami jednoducho pre nás nie je priateľný v takejto podobe. Ďakujeme pekne. Teraz na eh, minútu a pol a eh, pán Jan van Onderfeld. Eh, Európska rada sa dohodla a to bolo naozaj nevyhnutné, pretože európske inštitúcie si jednoducho nemôžu dovoliť e, dostať sa do slepej uličky v okamihu, e, kedy e, ešte zúri COVID a to s ťažkými socioekonomickými dopadmi. Obnova je pákou na to, aby sa naša ekonomika rýchle obnovila, oživila, ale to celé ešte nie je celkom domyslené. Poprvé, kondicionalita. Tu je e, e, naplánovaný, naplánovaná taká e, núdzová brzda. Nie je mi jasné, ako táto núdzová brzda má fungovať a čo presne sa stane, ak sa tu zasekneme. Potom druhý nejasný bod je určite um, splácanie. Vidím tu určité kontúry, určité e, princípy, ako sa to má diať, ale konkrétna realizácia, ako dôjde k splácaniu, a e, je to teda napokon 750 miliard eur. E, <clears throat> e, to ešte nie je e, jasné a musí to byť predmetom diskusie v blízkej budúcnosti. E, E, mám aj otázky ku kritériám. Historická nezamestnanosť. Mm, tu mám na mysli ehm, otočené matematické mechanizmy. Mm, rada sa dohodla e, do sociálnych programov a v inovatívnej oblasti e, je ešte potreba na vylepšenie. To potrebujeme, aby sme posilnili našu ekonomiku. Ďakujem na dve minúty pán Gušmao. Ďakujem eh, pani predsednička. Spoločné eh, prebratie dlhov Európy je bezprecedentný krok, ale o akých dlhoch hovoríme? Kým nemáme vlastné prostriedky eh, a na zasadnutiach rady sa nepohneme ani o milimeter, ide o to, že sa stiahnu financie z budúcich rozpočtov a nemali by sme e, takto zavádzať e, občanov. A tým sa vraciame k e, makrokondicionalite a toto je zodpovedné za krízu a treba investovať do európskeho projektu. Cenu, ktorú zaplatíme za toto riešenie, e, je menší rozpočet, e, rozpočet, ktorý e, z Európskej únie spraví nespravodlivejšiu úniu a teda menej únie. No a okrem toho, sa vyňali tie štyri krajiny, ktoré sa označujú za šetriace, tie, ktoré e, hovoria e, európskym krajinám o e, pravidlách, ale nemajú proti e, rabatoch, e, ktoré boli poskytnuté v minulosti. Krajiny, ktoré mm, e, chcú hovoriť morálne e, poučenia, e, ale sú e, vedia, sa, e, vedia zmeniť názor, keď ide o e, e, pravidlá. Takže ide tu o vnútorný trh a tieto krajiny vlastne e, e, hovorím o Nemecku a ne- Holandsku, porušujú pravidlá e, vnútorného trhu. E, z tohto rozhodnutia vyplýva, že Európsky parlament e, rozpočet e, v tejto forme neakceptuje, pretože e, ten rozpočet znamená nespravodlivejšiu úniu. E, hovorí sa o škandále e, rabatu e, pre e, Eh, najbohatšie národné ekonomiky Európy. My eh, chceme, aby v budúcich diskusiách všetky eh, politické strany ostali verné obsahu tohto dohovoru, takže ide o to, aby sme zamietli nespravodlivejšiu Európu. Ďakujem, pán Pujimont Kamašau. Ďakujem. E, takže e, je to nádejná dohoda, e, je to najväčší krok, ktorý bude rešpektovaný z vyššej úrovne. My teraz musíme distribuovať zdroje efektívne a najmä s obrovskou zodpovednosťou. Tieto peniaze pochádzajú z úsilia miliónov. Bolo to zmobilizované vďaka vynikajúcej práci ktorá e, e, by mala byť princípom EU solidarita. Nikto by na to nemal zabúdať mašinéria obnovy e, bola e, e, spustená, ale bolo to spomalené, aby sa zohľadnila demokracia a právny štát, predovšetkým v štáte dramatickej situácie, kedy občania EÚ požadovajú od Európy a morálna autorita zliala. To znamená, že E, veľa e, štátov dostanú peniaze, nebudú, ktoré nebudú rešpektovať e, opozíciu. Ako vieme, vieme Vieme, že je to ten, tu, tento problém v Katalánsku, e, že sa nerešpektuje e, e rozhodnutie výboru e, pre ľudské práva OSN. E, e, je takéto niečo možné bez demokratickej dimenzie. V Číne možno, ale v Európe e, táto možnosť je nočná mora, e, ktorej e, sa chceme zbaviť. Na dve minúty No pani Delange. Ďakujem za 4 dní a noci, ktoré popísal pán Michel. Ja som písala e, e, o tom, že čo je dobré a pekné a škaredé. Dobré je, že máme rozpočet, k tomu sa ešte vyjadríme, ale je to dohoda, čo sa týka e, balíka ako reakcia na krízu covidu. A ako som povedala, mm, neprejde to tak ľahko a chcela by som využiť tieto slova, aby som tým ľuďom, ktorí sedia vonka, von, von ku, chcela by som povedať ľuďom, riate sa pravidlami, kríza sa ešte neskončila keď e, zdravotníci riskujú každý deň e, svoj život, tak e, minimum, čo môžete urobiť vy, aby ste sa riadili pravidlami. Potom to zlé k škrty v zdravotníctve, ale migrácia, ochrana hraníc, myslím, že to je dobrý príklad, pán predseda Mišel, ako sa vaša rada vždy točí kruhu. Pri poslednej migračnej kríze krajiny povedali, že toto musíme riešiť európsky a ako komisia a parlament povedal, že budeme spoločne chrániť hranice, tak ste povedali, áno, my na to poskytneme rozpočet, ale presne tento rozpočet bol e, teraz skrátený. Ja som si istý, pán Mišel, že pri ďalšej migračnej kríze vaši členovia znovu budú kričať, toto musíme riešiť. E, e európsky. Potom to škaredé, čo sa mňa týka právny štát. Ja som si formuláciu v rôznych záveroch e, pozrela, tá formulácia sa stále zhoršuje, ale nie je všetko stratené. Prijímam e, e, ponuku pani predsedničky van der Leyen, aby sa ďalej pracovala na základe návrhu z roku 2018 aby sa to detálnejšie rozpracovalo. Keď sa pozriem na situáciu v parlamente, tak si myslím, že dnes e, musíme e, Eh, že sme vyslali jasný signál na vládu Polska, Česka a Maďarska a všetkých 27 členských štátov, eh, že tento parlament eh, sa nevzdá princípov právneho štátu. Toto je veľmi dôležité. S týmto balíkom obnovy sme pridali nový element, ale zachovanie právneho štátu to je fundament, základ pre všetko, čo robíme. Preto to musíme pokračovať nielen opierajúca o text rady. Preto vystretú e, ruku, vystretú ponuku pani e, van der Leyen rada ponúkam dve minúty e, pani Marquez. Tentokrát je európska odpoveď na krízu občania, grémia, podniky, Hm, e, členovia občianskej, spoločnosti občianskej spoločnosti. E, čakali sme na toto. Európsky parlament sa zasadzoval za vytvorenie hm, fondu obnovy na základe e, spoločného zadlženia a my teda hm, sa spoliehame na tento fond. Gratulujem Európskej komisii, že sa jej podarilo byť kreatívna a vytvoriť vyvážený ambiciozný program pre VFR a pre plán obnovy a toto, že bolo zosúladené členské štáty, budú určite spokojné s finančnými portfóliami, ktoré majú k dispozícii, ale e, jedna námietka ešte tu je a e, tu adresujeme Európskej komisii, čo urobíme s programami, ktoré sú strategické pre budúcnosť a majú zlepšiť našu e, odolnosť. Creative Europe, Erasmus, rated values. Z tohto dôvodu sa Európsky parlament síce teší e, z tohto e, európskeho návrhu, ale chceme zdôrazniť význam tých mechanizmov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa e, posilnil európsky rozpočet. Návrh komisie hají záujem Európskej únie. Áno, ide o záujem únie, ide o pridanú hodnotu Európskej únie. E, sú tu e, európske hlavy vlád a štátov, ktorým sa podarilo v rámci dlhých rokovaní e, teda dívať sa nad rámec národných záujmov. Požadujeme dlhodobé skúmanie, pokiaľ ide o gender mainstreaming, klimatické ciele. Predovšetkým chceme hovoriť o financovaní, o zdroju financovania, vlastné zdroje, digitálna daň, alebo daň za finančné transakcie. Ak rozpočet EÚ do vysokej miery e, e, e, bude spočívať na HDP národných štátov, tak je počas najbližších 7 rokov sa v tom bude len pokračovať. A tu hrá konferencia o budúcnosti Európy dôležitú rolu. Vážená pani predsednička, pán predseda, kolegovia. Táto pandémia nás všetkých zaskočila, zaskočila za neschopnosťou za prvé týždne. E, hospodárstvo fungovalo natvrdo a mm, my sme im mali dať dôveru, dôveru, že sme lepšie pripravení v budúcnosti obstať pred každou krízou, aj keď bude náhla nečakaná aby e, nádej, že ten svet bude ekologickejší, modernejší, solidárnejší, a v tomto duchu e, hlavy štátov a vlád prijali nový plán. Je to zásadný historický moment pre našu budúcnosť a myslím si, že nikto, nikto tu prítomný nemôže spochybniť to, jedine, že by chcel naozaj mať zlé úmysly. Takže obraciam sa na vás. Uh, uh, chválime vás a gratulujeme vám, podporujeme vás. A určite to nebolo ľahké, ale úprimne povedané, bolo to naozaj také nepredvídané. E, členské štáty musia e, všetko dohodnúť e, jednomyselne, musia ísť do Bruselu a musia jednoducho sa dohodnúť, avšak tam každý presadzuje svoje národné úmysly. To musí skončiť. To stanovisko, ktoré sme dnes prijali európsky poslanci, žiadame, aby ste sa jasne a záväzne angažovali, aby sa rýchlo zaviedli nové vlastné zdroje. Nie tak nejasne, ako možno pravdepodobne raz. My naozaj žiadame, aby veľké firmy, ktoré optimalizujú svoje dane, veľké firmy z Číny, ktoré znečistujú, tí by mali e, platiť vysoké dane Ukrajine. A samozrejme, e, tento plán obnovy e, musí zabezpečiť solidaritu medzi našimi krajinami bez toho, aby sme zaťažili navyše našich spoluobčanov. Áno, samozrejme, chceme jednoznačne uviesť e, do legislatívy to, čo bolo v duchu týchto dohovorov. Dnes môžeme začať rokovania o tomto rozpočte spolu s veľkou dôverou, s veľkou ambíciou a s veľkou rýchlosťou. Ďakujem.

ako všetci chcú dosiahnuť dohody, ale e, môj problém sú hlavné dôvody tohto. Prečo si spoločne požičiavame 750 miliard eur? Dôvod podľa Európskej komisie je, že viaceré členské štáty neboli schopné si požičať individuálne pod, za takýchto podmienok, pretože ekonomika u nich nefunguje. A prečo je tomu tak? Pretože európske e, smernice a nariadenia zablokovali členské štáty natoľko, že veci jednoducho riadne nefungujú. Čiže členské štáty, e, ktoré boli konzervatívne pri finančnej politike Estónsko, e, napríklad môj členský štát, ktorý má jeden z najnižších e, národných dlhov na svete, musí akceptovať spoločné pôžičky, pretože viaceré európske štáty boli ochotné prekračovať roky e, svoje limity. Pokiaľ ide o právny štát, e, nemôžeme prekračovať zmluvy, pretože zmluvy by neumožnili Ehm, predsedničke Európskej únie ehm, mm, požičiavať a my nevieme, ako budeme splácať tieto platby a som si istý, že toto skončí pred európskymi dvormi, tak ako sa to stalo v Nemecku a ehm, Určite dúfam, že sa to vyrieši. E, teraz e, ďalší rečník na jednu minútu. E, ďakujem. Chcem využiť, aby som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 o problémoch, e, kde naše politické rodiny majú, majú problém. A otázka je, e, čo ste si mysleli 10 rokov po eurokríze, keď je moment pre verejný investičný plán, tak e, to zoškrtajme. Zdravotná kríza postihne Európu všadne. Zoškrtajme zdravotné programy EÚ, 7-ročný rozpočet EÚ, investitúci, investitúci, investitúci investujúci do ďalšieho desaťročia. Zoškrtajme e, e, výskum. Najväčšia kríza klimatické zmeny. E, zoškrtajme fond pre spravodlivú transformáciu ehm, znovu zníženie právneho štátu, keď toto je problém. Áno, máte svoje rabaty, ale my tu hovoríme o budúcnosti Európy a to je v záujme všetkých, určite aj vo vašom. My ako Európsky parlament vám e, ponúkame leto na to, aby ste e, prehodnotili svoje priority. Ďakujem na 1,5 minúty pán Žonza. Ďakujem pani predsednička E, viacročný finančný rámec a nový fond sú potrebné e, bez ohľadu na to, čo hovoríme dnes. E, to, čo povedala rada, to je dôležité a treba to oceniť. Toto som chcel zdôrazniť, ale vidím, že myšlienka solidarity a zodpovednosti vyhrala nad národným egoizmom. E, toho sme sa obávali. E, nik nie je e, zranený tým, čo sa dohodlo. Ja si myslím, že využívať právny štát ako ospravedlnenie, aj Polsko, aj Maďarsko, všetci sme za právny štát, za čistú vodu, za dobrú klímu a dúfam, že sa nedostaneme do situácie, kde na základe uh, E, nejakého nesprávneho e, e, dôvodu, že sudca sa necíti dobre a štát je za to postihovaný. Dúfam, že pani van der Leyen ostane úprimná v tejto téme. Keď chceme zrevidovať mechanizmy v členských štátoch, tak to musí byť spolahlivé. My sa nebojíme právneho štátu, my sa nebojíme sudcov. Ja dúfam, že veľmi rýchle tie peniaze budú pustené do ekonomiky, aby chudobné regióny podnikatelia to mohli použiť, ľudia, ktorí potrebujú ochranu. Som presvedčený, že zavedieme nové nástroje. Áno, sú tu nedostatky, sú tu problémy, ale naozaj dúfam, že sa posunieme dopredu a tieto peniaze sa využijú dobre vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pekne, pán Omaže, na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja počúvam, že dohoda Európskej rade je historická, ale vieme zo skúsenosti, aj zo zdravého rozumu, že niekedy otvorené dvere sa veľmi rýchlo zatvoria, keď e, príde konkurencia a hospodárska súťaž. To ukáže budúcnosť, ale historickosť nemôže e, žiť krátko. A dohoda na rade išla za cenu dlhodobej politiky Európskej únie. SPP, výskum, Erasmus, zdravie, ekologický dohovor a ESF, Európsky fond Solidarity. A ten začiatok e, vyvoláva hrozbu znárodnenia európskych politík. A ja verím, dúfam, že Ehm, to nebude inak. A nie, že národné záujmy zvíťazili nad európskymi záujmami. Na záver by som chcel povedať smerom k rade, že Európsky parlament má posledné slovo. My sme spolu rozhodujúci o nariadení a my sme tými, ktorí zaručujú použitie komunitárnej metódy, metódy spoločenstva. Ďakujem pekne. Pani Jedenalfi, na minútu. Ďakujem pekne pani predsednička, vážení kolegovia. 21. júla Európa Solidarity vznikla. Tento deň vstúpi do dejín podľa mňa ako nová éra. 750 e, miliard eur vyznačených na boj proti hospodárskej krízi, vrátanie, e, vydávanie spoločného dlhu a tým v podstate to je semienko Európy budúcnosti. Čo skoro začneme zberať plody a budeme štedri a budeme ich rozdeľovať aj tým, ktorí to nechceli. E, samozrejme, máme pred sebou ešte množstvo práce. Európsky parlament zlepší túto dohodu a niektoré škrty v e, rozpočte nedávajú zmysel. Ako môžeme krátiť program pre zdravie uprostred zdravotníckej krízy? Potom musíme obhajovať e, investície do juhu Európy, musíme rozbehnúť na novo cestovný ruch, musíme pomôcť kultúrnemu sektoremu, ktorý bol tak silne postihnutý pandémiou. pandémiou. My sme hrdí na túto veľkú zmenu a toto je vynikajúca príležitosť, cesta, na ktorú sa uberáme. Je to sen Spinelliho ostatných, my sa nebojíme. A e, vyberem sa do budúcna, pretože budúcnosť nás čaká. Ďakujem pekne. Pán Kaspari, dve minúty. Gratulujem Európskej rade za túto rýchlu dohodu. To je silný signál. Je to signál, že Európa e, e, má spory, e, má rôzne záujmy, ale že členské štáty sú schopné nájsť spoločné pozície. A to je dôležité posolstvo občanom, že na Európu sa dá spolahnuť, sme solidárni a e, čelíme výzvam spoločne. Z toho dôvodu tento dokument je dobrý základ na rokovanie, ale chcem, nechceme a nemôžeme tento balík jednoducho prijať. E, tie peniaze e, e, budú od 1. januára, takže ešte máme čas sa dohodnúť na nejakých vylepšeniach, ale máme aj témy, o ktorých musíme diskutovať. E, urobili sme dosť na to, aby sme zabezpečili, že peniaze pôjdu do zmyslu plných investícií. Prečo členské štáty nemajú odvahu Európskej únii naozaj umožniť európske programovanie, tak ako sme to už úspešne urobili v regionálnych a štruktúrálnych fondoch, prečo členské štáty trvali za to, aby vo vlastnej zodpovednosti prezentovali programy a nie spoločne ako Európska únia. Potom e, pán predseda rady, ako zabezpečíme, že nie len 1% európskych financií ako podiel Eh, teda keď sa to zvýši na 3 alebo 4 ale ako zabezpečíme, že 49 eh, eh, bude vynaložených v európskych štátoch, v obciach, v národných štátoch, hm, pretože náš spoločný balík môže len vtedy byť efektívny, ak členské štáty hm, so svojimi 49 príjmu správne opatrenie a myslím, že aj toto posolstvo by malo výsť z nášho európskeho Európskeho parlamentu, že tu máme jasné očakávania na e, vlády e, v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem. Na 1,5 minúty, pán Funke. Vážená pani predsednička, pani van der Leyen, pán Michel, je dobré, že ste z rokovaní prišli s výsledkom, ale nie je dobré, čo, e, v tomto, čo tento kompromis obsahuje ten, e, to veľké sústo, ktoré nám ponúkate, tak to neprerodneme škrtajú sa prostriedky tam, kde e, ide o e, prežitie EÚ, e, e, teda klimatická neutralita, e, aby sa podporovala, to sa zoškrtalo Ehm, pokiaľ ide o sociálne spravodlivé, e, spravodlivú transformáciu, tam tiež ten fond bol e, znížený počas globálnej pandémie. E, škrtáte zdravotnú politiku na 240 miliónov eur ročne. Ako je to možné? Program obnovy sa volá Next Generation EU. Momentálne to vyzerá, ako keby Next Generation EU znamenalo, že o klimatickú krízu, digitalizáciu, o zdravie sa bude, má starať budúca generácia a nie my a to je neakceptovateľné. A e, takéto nerešpektovanie priorít občanov, e, aby sme tomu zabránili, tak musí byť jasné, že my ako Európsky parlament e, musíme mať právo podielať sa na programe obnovenia. Potom právny štát, ten návrh je na tomto mieste neakceptovateľný. Právny štát, pod princíp právneho štátu je spoločný základ spolupráce, základ pre E, dôveru a toto je presne to, prečo e, toto sústo je také ťažké. E, budeme bojovať, kým tam bude toľko právneho štátu, kým novinári a sudci a občania môžu v kľude spať, pretože budia vedieť, že ich práva sú chránené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Körner, na 1,5 minúty. Ďakujem. Pán Michel, Kolegyne, kolegovia, je dobré, že máme výsledok tohto samitu, ale myslím si, že víkend ukázal aj to, že členské štáty vnímajú Európsku úniu eh, iba ako ehm, bankomat. Hm, ide o to, aby sa eh, tam eh, čo najmenej vložilo a vybralo čo najviac. Tým šetrným štátom ide o to, aby tam čo najviac zaplatili a tým ostatným, aby čo najviac vybrali. Ale Európska únia nie je bankomat a musí to byť e, poistka do budúcnosti a práve preto musíme dôrazy e, na budúcnosť klásť Erasmom, e, vzdelávaním, výskumom a skutočnými európskymi projektmi. Únia v oblasti vodíka. Musíme byť silní tam, kde členské štáty nemôžu byť silné. Kolegyne, kolegovia, všetky členské štáty vnímajú, teda viaceré vnímajú členské štáty a, a toto ako Európsku úniu ako bankomat v tom zmysle, že sa môžu seba a svojich priateľov obohatiť ehm, potrebujeme e, záchranný štít, aby sme zabezpečili, že tie peniaze už e, e, nebude teda nepôjde skorumpovaným autokratom E, a toto Európsky parlament nebude akceptovať. Ďakujem pekne. Pán Beck na 1,5 minúty. Good news first. Najprv dobrá správa. Brexit sa ušetril uh, Britom 18 miliard net. Asi rok, toľko, čo by uh, fond obnovy stál Britov. Uh, dobrú krízu nemôžeme prepasť Takže Európa do 2027 mm, dá 1,8 miliardov eur a 87 miliard e, dlhov. Články e, uvádzajú, že rozpočet musí byť vyvážený ak sa financuje v plnej miere z vlastných zdrojov. To sú jasné slova, ale Európska únia robí dly ilegálne. Konfucius povedal, kde strova, slova strácajú význam, e, e, národy strácajú e, slobodu. Nie v Maďarsku, ale Polsku, ale prostredníctvom Bruselu a Berlína. E, Merkel sa správa, ako keby Nemecko e, bola e, sila, ako ako Spojené štáty po vojne a vnúcujú E, svoje princípy a pritom e, e, Nemecko má najväčšie dane na svete. Bohaté Nemecko má veľmi chudobných občanov. Van der Leyen plánuje európske dane a robí ilegálne teda tri ženy vládnu Európskej únie. To nie je problém, to sú naj, tri eh, najdrahšie ženy Európy od pani Pompadour. Pani Desuter, na minútu nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pán predseda Michel. Áno, dohoda je historická, samozrejme to uznávame, ale ako lekárka ja musím povedať, že som sklamaná, pre... Že sme uprostred krízy. Na začiatku druhej vlny všetci vidíme, že čísla opäť v Európe stúpajú a ja nechápem, neviem ani vysvetliť svojim kolegom, prečo členské štáty toto nepochopili ako absolútnu prioritu a nemôžeme porovnávať čísla v tom návrhu teraz s predchádzajúcimi číslami, pretože vtedy nebola kríza COVID. Takisto som výskumná pracovníčka, profesorka, nemám ako vysvetliť študentom, prečo Erasmus bude mať krátený rozpočet, neviem vysvetliť výskumným pracovníkom, prečo Horizont EÚ nebude taký, ako má byť, pretože to potrebujeme pre inovácie, pre nové podniky, pre malé a stredné podniky, pre našu úlohu lídrov vo svete. My sme verili, že ambícia komisie ohľadom digitálnej tranzície a ekologického dohovoru bude prioritou. A to sú priority, ktoré sú zamerané na budúcnosť, ale v návrhu rozpočte to chýba, takže poprosím, ak budeme znovu negociovať o viacočnom finančnom rámci, počúvajte nás a navýšte tie peniaze na tieto zásadné programy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Epping, na minútu. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, Európsky summit na záver bol taký, že Mark Rute v podstate hodila e, v rukavicu e, do ringu. Ako to bude vyzerať? všetci budeme zadlžení. Je tu nie je tu pravda, nič ste nezalátali tú dieru, e, to znova sa tá diera vytvorí. E, v podstate je tu trojský kôň, budeme musieť chrániť Holand- e, znižovať holandské dôchodky, ľudia to nebudú chápať a preto ja by som žiadal, aby v Holandsku sa spravilo referendum o pláne restribúcie, aby sme neznižovali dôchodky v Holandsku na dôchodky iných. Nechajme ľudí o tom hlasovať. E, ďakujem pekne. Ako viete, doktor Said Ali e, umrela v Dublinskej nemocnici e, deň pred 60 narodeninami. Je to jedna z mnohých obetí tejto zdravotnej krízy. A musím povedať, keď tu sedím, že naozaj ten šokujúci e, rozdiel medzi slovami a realitou, aký je veľký. My sme zažívali bezprecedentnú zdravotnú krízu. Ešte stále pretrváva. V máji nám komisia povedala, že potrebujeme 9,8 miliard pre nové programy zdravotníctva a, a potrebujeme program 70 miliard. Momentálne dostávame z toho nič. Nič v rámci Fondu obnovy pre zdravotníctvo a 1,7 miliardy v ročnom finančnom rámce namiesto tých 13,5, ktoré idú do uh, uh, Ehm, zbrojenia. Je to veľké sklamanie. Takéto podmienky jednoducho nemôžeme schvalovať. A nie je tu nič, čo sa týka e, právneho štátu. Naozaj to je, to je pamätník e, e, pokrytectva Európskej únie. Ďakujem pekne, hovorí pani Ponsati Obiels. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vítam výsledky Rady. Európsky občania potrebujú fond obnovy, aby sa opäť vedeli postaviť na nohy a vedeli sa s nádejou pozrieť do budúcna. Ale aby sme opäť postavili na nohy naše hospodárstvo, potrebujeme viac ako tvrdú prácu a peniaze potrebujeme obnoviť náš kreatívny potenciál a to si vyžaduje vedú technológiu, právny štát a dobrú správu. A preto je veľmi zlé, že rada využila vedu ako niečo, s čím sa dá rokovať. E, za, obetovať to za niečo iné. 27 premiérov si to jednoducho neuvedomili, takže ja dúfam, že e, parlament podrží vedu a výskum ja som rada, že tu bol dohodnutý kontrolný mechanizmus z toho, aby peniaze z fondu obnovy boli použité užitočne. E, Španielsko bude príjemcom a musíme tie peniaze dobre využiť. Áno, to si vyžaduje kontrolu zvonku, pretože Španielsko je členským štátom, e, kedy Kráľovský dvor je centrom veľkej korupcie a vláda a parlament odmietajú vyšetrovať kráľovskú rodinu. Španielsko je krajina, ktorá míňa miliardy na ponorky a stavia letiská, od, ktorých nikdy nepôjdu, nevzlietnú lietadla e, a nedostatočne investuje tam, kde má. Španielsko je krajinou, ktoré zachraňuje banky, ale nie ľudí a nikdy od bank nežiada žiadne peniaze späť. Takže ja som rada, že niekto to bude kontrolovať zvonku ako sa tieto peniaze použijú. Ďakujem pekne. Na dve minúty, pán Haličky. Vážená pani predsednička, blahoželám pán Mišel. Naozaj summit skončil úspechom, je to historický okamih kde takéto obrovské penia, obrovská suma peňazí potenciálne a ja dúfam, že ten proces ratifikácie prebehne hladko, takže dúfam, že takéto obrovská suma peňazí môže opäť naštartovať európske hospodárstvo po kríze COVID-19. Takisto je veľmi dôležité, že európske fondy budú chránené mechanizmom právneho štátu. To samo o sebe je úspechom, ale tu v parlamente čo skoro budeme hlasovať o rozpočte, o viazočnom finančnom rámci ktorý máme implementovať naše ciele. Ako môžete podpísať, súhlasiť s krátením fondom spravodlivého prechodu, pretože ten Fond spravodlivého prechodu mal zabezpečiť klimatickú neutralitu v roku 2050 a zároveň tvrdíte, že to je priorita a kratíte tomu peniaze v rozpočte. Uholné regióny ako Sliesko v Polsku e, potrebujú tieto peniaze, potrebujeme viac, dať viac peniazy do toho fondu a nie krátiť ich. Nemôžeme mladým ľuďom povedať v členských štátoch, že Európa na vás myslí, na vašu budúcnosť, na vaše vzdelanie a potom skrátime rozpočet o 50% na Erasmus+. Pritom to je jeden z hlavných programov pre vzdelávanie a pre modernú Európu a pre šance pre mladú generáciu. Od septembra budeme mať v parlamente vytvorený výbor na boj proti rakovine najväčšiu pliagu v Európe, ďalšiu výzvu v oblasti zdravotníctva popri aktuálnom probléme s COVID-19. Ale politiku pre zdravie sme vypustili z finančného plánovania. S tým v parlamente jednoducho nemôžeme súhlasiť. Hodne sa tu hovorilo o právnom štáte. Ak právny štát je taký dôležitý pre nás všetkých, tak potom program práva hodnot, ktorý mal presadzovať právne hodnoty a demokracie, ten program by mal byť posilnený. A takisto aj finančná podpora tohto programu by mala byť silnejšia. Takisto ochrana hraníc, veda a tak ďalej. Musíme byť silnejší, musíme prejaviť väčšiu mieru solidarity, ale musíme to aj finančne podporiť. Jednoducho ten návrh je potrebné preorganizovať. Ďakujem pekne na 1,5 minúty pani Gardia Zabal Rubiel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, e, vážený e, pán predseda rady, pani predsednička komisie. Spravidla e, samity sú spojené s obrovskými očakávaniami, čo sa s frustráciou. Tentokrát to tak nebolo a za to vám ďakujem. Vy ste naozaj odvedli obrovský kus práce a podarilo sa vám dosiahnuť naozaj historickú dohodu a urobili ste to, čo bolo treba urobiť. Urobili ste ten obrovský skok, ktorý bol potrebný, aby sme oživili Európu. Európa a vlastne vznikla z rôznych kríz. Vidíme, že čísla sú nižšie, ako by sme si želali, ale je to dôležitý pokrok. Ale nestačí eh, nám ten objem v našom rámci. Je nepripustné, aby po tretíkrát sme sa vrátili k rozpočtu, ktorý je nižší ako eh, predchádzajúci sedemročný rozpočet. Vidíme za každým, že výzvy sú väčšie každom jednom období, najmä e, v časoch krízy, e, koronakrízy, preto je potrebný plán obnovy. Ale už aj predtým sme vedeli, že tie potreby sú obrovské a je treba to odfinancovať, musíme pokračovať v investícii, e, musíme podporovať výskum rakoviny, podporovať priemyselné projekty, efektívnejšie formy dopravy, pomáhať nezamestnaným v ďalšom vzdelávaní a pomôcť mladým ľuďom, aby sa dostali na trh práce, tiež pomáhať deťom a na to potrebujeme dostatočne objemný rozpočet. Je smutné, že tento európsky duch, ktorý naozaj bol e, určujúci v samite, sa neodzrkadľuje v tomto návrhu. Ale pozrime sa teraz na výdavky. Vidíme, že dohoda e, samozrejme e, bude možná a budeme na nej pracovať. My sa k tomu postavíme konštruktívne. Ďakujem pekne, pán Ferhoštady ďalší. Um, Ďakujem, musím sa priznať, že bolo nás tu máličko, ktorí sme od začiatku vypoknutia finančnej krízy začali hovoriť, že dlhopisy, nové vlastné zdroje sú potrebné. všetci hovorili, to sa nedá, to je nereálne, je to sen, utopia, to sa nikdy nestane. Takáto Európa. No, stalo sa to a mňa výsledok tohto sa mi tu teší. Myslím, že je to naozaj historická chvíľa Prvý významný krok bol vnútorný trh, druhý významný krok bol euro a tretí významný krok je, že Európa bude vydávať dlhopisy poprvýkrát a zvýši svoju fiskálnu kapacitu a to veľmi výrazne. Teda mňa to teší a je to naozaj historické. Ale sú tu samozrejme aj slabé stránky v tejto dohode. Tá najznačnejšia slabá stránka súvislí s pravidlom jednomyselnosti. A práve preto pan európsky pro, projekty boli zoškrtané rabaty boli zachované pre tie šetrné krajiny, to sa zachovalo. Musím to povedať veľmi ostro a otvorene z tohto miesta a myslím, že hovorím v mene celého parlamentu. Ja si neviem predstaviť, že by Európsky parlament odsúhlasil takýto balík a takýto viacročný finančný rámec, ak sa toto nenapraví. Návrhu ak opäť nebudeme mať eh, podporu dostatočnej miere tých paneurópskych projektov ako prioritu v vzročnom finančnom rámci. A ľahko sa to napraviť dá. Jednoducho eh, sa začne tým, že viac vlastné zdroje sa začnú skôr, ako sa to plánuje v pláne. V pláne sa hovorí o roku 2023, ja navrhujem, aby sa to začalo v roku 2021. A ešte posledná vec. Ešte predtým, ako nasadíte svoju zbraň, kladivka, ako za každým, Musíme presadiť spolurozhodovanie pre parlament. 750 miliard eur sa zhromaždí a minie. To je možné len vďaka demokratickej kontrole. Sme to v Európe, nie v Číne alebo v Rusku. Ďakujeme. Podarilo sa vám to veľmi dobre. Neodtrhla som vás kladivkom. Je to tým, že sa už blížia prázdniny. Ďalej nasleduje pán Majer na minútu a pol. Ďakujem. Žijeme v mimoriadných časoch, to zrejme vieme všetci, a mimoriadne časy volajú po mimoriadných opatreniach. Ide tu o veľa v tomto finančnom balíku. Ide o jednotku, ktorá má za sebou 12 eh, eh, ďalších eh, miest v tomto dlhom čísle ide o e, osudy ďalších generácií, ktoré prídu po nás. Finančná politika týchto generácií bude ovplyvnená týmto rozhodnutím. Aj do zaražajúce, že na tomto samite e, e, zdá sa všetci odišli domov ako víťazi. Merkel, Kurz, e, Macron, všetci sa vrátili domov s tým, že ohlásili víťazstvo pre svoje krajiny, že vyrokovali to najlepšie pre svoje krajiny, ale Jednoducho zdravý rozum hovorí, že sa nedá. Nedá sa, aby každý odišiel z rokovania ako víťaz. Dokonca sú hlasy, ktoré tvrdia, že Nemecko a Francúzsko v konečnom dôsledku budú príjemcami, pretože sa kritéria zmenia, pretože sa to bude podstovať podľa veľkosti. A je dosť zaražajúce, že e, všetci naozaj odišli ako víťazi. Ja tomu neverím, e, boli tam rôzne triky. Ale potom sa e, dostaviť niečo, čo sme nechceli, čo sme si neželali, táto únia dlhov. To je ešte treba preveriť. Niektorí kolegovia to už naznačili. Právny štát, právny štát, tie pravidlá nemôžu platiť len pre ostatných, pre krajiny mimo EÚ, ale aj pre nás, pre EÚ, pre naše členské štáty to musí platiť. Z tohto samitu jasne vyplnula ešte jedna vec a síce, že ide o úniu budovania blokov. E, zgrupujú sa tu krajiny, ktoré potom sa zoskopia proti ostatným Um, solidarita, vážni kolegovia, e, nikdy nie je jednosmerná cesta. To som chcel povedať na záver. Ďakujeme pekne na minutu. Pani Han, myslím, že je dobré, že máme rokovaciu pozíciu k tomuto samitu. Je to silný signál toho, že v Európe sme schopní prejaviť si podporu, ale tie rokovania až teraz začínajú je nepripustné, aby sa presadili škrty pre program ochrany zdravia, výskumu, e, aby neboli dostatočné mechanizmy pre ochranu právneho štátu a príliš slabá ochrana klímy. Tu v Európa, Európskom parlamente sme sľubovali, že chceme presadiť klimatické neutrálnu Európu do roku 2050, na neskôr ďalej ekologický dohovor ako program konjunktúry, to znamená dekarbonizácia priemyslu. Na to potrebujeme silný výskum a malé a stredné podniky, tie musíme podporovať. Fosílne energie, to si nemôžeme dovoliť. Horizon Europe, Invest EU, to musia byť nástroje, ktoré budú mať vyššiu podporu. Sú to nástroje do budúcnosti. Takéto škrty jednoducho nebudeme ochotní akceptovať. Prislúbili sme, že budeme po boku našim občanom, že presadíme silný fond na spravodlivú transformáciu. Niektoré regióny už pracovali na svojich plánoch, transformačných plánoch a teraz rada vlastne ich necháva v štichu. To je nepripustné. Musíme presadiť skutočne e, solidárnu, udržateľnú formu ekonomiky, ktorá bude obsahovať e, všetky tie pozitívne dopady. Je to naša zodpovednosť a naša povinnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Lundgren je ďalší. Ďakujem. Chcel by som na úvod povedať, že tento summit a tento balík je v rozpore s článkom 300 a 311 zmluvy. Tam sa uvádza, že Európska únia si nemôže požičiavať prostriedky na financovanie svojho rozpočtu. Poslanci Európskeho parlamentu teraz musia zaistiť, aby pravidlá sa dodržiavali aby e, sa len tak ľahko neignorovali pravidlá, ktoré sú zakotvené v zmluve. Vo Švedsku ľudia umierajú, predseda vlády posiela peniaze do zahraničia, zároveň 6 miliard navyše v prostriedkoch, ktoré pošleme Únii. Ako sa toto môže označiť za rabat? Teraz hovoríme o, ďalej o nových eh, vlastných zdrojoch pre Úniu v prostredníctvom daní. Vážený pán predseda vlády, pred, zapredali ste Švédsko, zapredali ste eh, švédskych občanov a eh, dúfam, že sa vám to jedného dňa spočíta. Ďakujeme pekne. Pán Botenga, ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Poprvýkrát Európska únia sa chystá požičiavať si peniaze ako celok, ako únia na finančných trhoch, aby sa to sprístupnilo potom krajinám, ktoré potrebujú prostriedky na vykrytie medzery. To je krok správnym smerom. A je to dobrý príklad pre krajiny, ktoré neprijavujú solidaritu vôbec. Ale chcem vás na niečo upozorniť. Vy prinášate e, e, tento novú avatar Európskej solidarity, Európskeho semestra. Pôvodný semester umožňoval komisii poskytovať poradenstvo členským štátom 63 krát konkrétne, aby škrtali výdavky na zdravotníctvo. Ak by sa postupovalo podobne v presadzovaní sociálnych opatrení, tak je to nepripustné. Pretože to je na úkor našich pracovníkov a to nebudeme ochotní akceptovať. Ďakujeme pekne. E, ďalej pán Castaldo. Ďakujem za slovo. Rada sa dopracovala k historickej dohode, ktorá sa posúva nad rámec problémov o budúcnosti. Nevieme však, aká budúcnosť nás čaká. Je ťažké pochopiť, čo sa tu vlastne odsúhlasilo. Vieme, že sa tu odsúhlasilo 750 miliárd eur Next Generation EU, aby sa napravili chyby politiky úspore. Teší nás, že Conte, predseda vlády Talianska, presadil, tie teda presadil riešenie, ktoré nevyhovelo prístupu šetrných krajín. Vieme, že budeme potrebovať v skutočnosti však viac ako 750 miliard eur tie programy, ako napríklad Erasmus+, Horizont, tie sa nesmú zaškrtať Ďalej uhlíková daň v roku 2021 sa už zavedie a najbohatší Európania sa nebudú môcť vyhýbať zdaňovaniu. Ďalej sú to potom rabaty. Parlament je pripravený bojovať, na to sa môžete spolahnúť, na to môžete vziať jed. Preto budúca konferencia o budúcnosti EÚ by mala presadiť zmenu zmluvy, tak aby e, budúce samity nemohli e, ďalej takto potapať Európu a jej programy. Ďakujem pekne, pán Sajre, ďalší. Micro, please. sokat beszélnek ebben a házban a jogállamiságról olyanok is. Ďakujem pekne. Tu v Európskom parlamente sa veľa hovorí o právnom štáte. Hovoria o tom aj tí, ktorí vôbec nevedia, čo to presne znamená. Právny štát pre mňa znamená slobodu národnú, nezávislosť a demokraciu v rovnakej miere. Ide o vládu práva nad vládou ľudí. Moja generácia pred 30 rokmi za to bojovala, aby to bolo možno nielen v západných krajinách Európy, ale aj u nás, my sme za to bojovali, ale povie vám aj všetko to, čo neznamená právny štát, na čo sa to zneužíva. To znamená, že sa nepostupuje podľa pravidel, ktoré nie sú vopred spísané. To znamená, že sa meria dvojakým metrom, že sa chváli jeden za niečo, čo sa inému vyčíta. Politická ideológia sa sankcionuje. Ale chceme, takto postupovať proti niektorým. Je tu snaha využiť to na stranicko-politické účely. Keď niekto hovorí o princípoch právneho štátu, tak eh, sa nemôžu meniť hlasovacie práva tak, hlasovacie pravidlá tak, že sa vytvorí niečo, čo sa chce presadiť napríklad pri hlasovaní o správe pani Sargentiny. Nemali by sme mať strach pred názormi iných. Eh, Obvinený má právo reagovať Odopreli ste eh, právo reagovať eh, maďarskej ministerke pred niekoľkými týždňami. Bez zákona neexistuje trest. My eh, však odsúhlasujeme zákony, ktoré sa nepresadzujú normatívne, neposudzujú sa podľa právnych kritérií. V prípade podozrenia už sa ich hneď pristupuje k sankciám a rovnaké zaobchádzanie nie je zaručené. To je komunistický model to je myšlienková polícia, tam sa vlastne trestá už zámer, to je sovietská metóda. Tu sa nesprávne nasadzuje právo, aby sa ostatným upierali ich práva. Poznáme takéto praktiky, boli sme ich obeťami v minulosti, nepripustíme, aby za tými dvierkami sa to opäť zaviedlo do Európy. Európa si zaslúži právny štát a jeho dodržiavanie. Tu v Európskom parlamente niektorí poslanci eh, upozorňujú eh, a vyčítajú niektorým, že sa nedodržiava právny, nedodržiava právny štát, ale Európsky parlament sám porušuje pravidla 182 a 187 rokovacieho poriadku, kde sa uvádza, že hlasovanie môže začať len po tom, čo rozpráva bola ukončená. Ešte stále prebieha rozpráva a hlasovanie pri tom už začalo. To je v rozpore s našimi vlastnými hodnotami, teda pozametajme si pred e, našim vlastným prahom e, skôr ako začneme odsudzovať iných. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sajr. Upozorňujem, že to záverečné hlasovanie prebehne po rozprave. Teraz e, ďalší rečník, pán Fernández, na minútu a pol. Ďakujem. Najskôr chcem povedať, že je dôležité uznať, že Dohoda, ktorú prijali lídry na samite, ide naozaj historickým krokom vpred. Je e, to významná chvíľa v budovaní európskeho projektu. Zaručuje sa tým kontinuita na požiadavku Európskeho parlamentu. V našom uznesení z mája požadujeme finančný nástroj prostredníctvom e, komunitárnej metódy a viac vlastných zdrojov, aby sme takto pomohli európskej ekonomike v časoch krízy. To je výrazný krok vpred a vláda a podvedenie Pedra Sanchesa v tomto zohrala významnú úlohu. Jedna z vecí, ktorú musíme spochybniť, je však nasledovná. Predovšetkým samotný rozpočet. V niektorých častiach rozpočtu nedošlo k nárastu e, vyčlenených prosiedkov, napríklad Fond spravodlivej transformácie v mojom regióne Bastúrii. Tam sú veľké problémy. Tam e, sa to prejavilo a my naozaj potrebujeme európsku solidaritu. Ďalej, odolnosť a obnova. Tento nástroj má za cieľ pomáhať krajinám predsedovať reformy. V rade sa k tomuto prijala dohoda a parlament sa k tomu nemôže vyjadriť. Musíme eh, presadiť demokratickú legitímnosť eh, pre vlády, tak aby občania videli, že sú naozaj ich záujmy zastúpené. Európsky parlament sa musí mať možnosť tomu vyjadriť eh, v rokovaniach s radou. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Sežurný. Ďakujem. Pani predsednička, pán predseda, táto dohoda je naozaj historická, všetci to už povedali. Extrémna pravica a e, tu v hemicykli, e, tý sa to nepáči. Táto dohoda je výrazným stimulom pre ďalší rozvoj e, európsky rozpočet. E, tu si musíme uvedomiť, e, aká bola východisková pozícia. Pred niekoľkými týždňami nám hovorili, že tá dohoda e, nebude možná. Niektorí už vopred vetovali, naznačili svoj zámer, že budú vetovať transfery, že budú vetovať myšlienku spoločného zadlžovania. V skutočnosti teda je to obrovský úspech a to si všetci musíme uvedomiť a oceniť to. Toto uznesenie oceňuje túto e, dohodu a my, poslanci Európskeho parlamentu, by sme mali mať možnosť vyjadriť sa k tejto dohode. Ja by som rád, keby teda tam zaznel viac tento pozitívny signál. My sme vlastne 28. hlas, navrhujeme veľmi legitímne úpravy, zmeny, aby sa zastupovali záujmy európskych e, občanov, viac prostriedkov Erasmus pre zdravie a tiež viac vlastných zdrojov, efektívnejšie, rýchlejšie. Tu sa pripájam k návrhu kolegu Giferovštata, aby sa rýchlejšie tieto prostriedky nasadili, aby sme splatili náš spoločný dlh. Pani predsednička, počuli sme, že po štyroch dňoch rokovaní e, na samite e, že to boli ťažké rokovania. Takáto je cena demokracie, áno na žiadnom inom kontinente sa 27 eh, lídrov členských štátov nedokáže dohodnúť na takých zásadných krokoch eh, pre ďalší vývoj únie. Eh, musíme si však uvedomiť, že škrty, ktoré sa presadili v viacročnom finančnom rámci, nesmú byť cenou za tento krok. Musíme si uvedomiť, že tento viacročný rozpočet je rovnako dôležitý ako ten plán obnovy. Myslím, že sme na dobrej ceste, aby sa to podarilo. Ďakujeme pekne, pán Fanredrise. Ďakujem. 13 miliard eur Toľko Európska únia musí prispievať v čistom e, na financovanie plánu obnovy po korone krízy e, viac ako miliarda eur každý rok. E, je tu schodok 50 miliárd v Belgicku u nás v súčasnosti. Ako môžeme vysvetliť našim občanom, že nemáme peniaze na slušné dôchodky, že nemáme peniaze na eh, pomoc tisícom rodín, ktoré eh, sú na pokraji priepasti, ale máme množstvo peňazí pre eh, Mikuláša, pre Ježiška z EÚ. O čo viac peňazí dostanú tí tzv. demokrati v EÚ, o čo viac právomocí majú, o čo viac kontrol môžu vykonávať nad životmi občanov, o to väčšia závislosť vznikne bez toho, aby si ľudia vôbec niekedy mohli zvoliť, e, že by mali možnosť voľby. Po 50 rokov títo eurofanatici strácajú, e, prehrávajú v všetkých referendách. ktorých e, krajiny požadujú nezávislosť. Teraz teda sa presadzuje európska daň, európske dlhy a takýmto spôsobom e, chcú vytvoriť fiskálne väzenie, z ktorého sa už nikto nebude schopný dostať. Táto Európa, e, takúto sme si ju nikdy neželali a nezvolili. Ďakujem pekne, pani Mec. Vážené predsedničky, vážený predseda, v našej inštitúcii je jasná väčšina za väčšiu solidaritu, za viac transparentnosti, za viac udržateľnosti, za viac Európy nejde o to, e, ktorá krajina čo alebo koľko má dostať. Nie, moja otázka je, do čoho chceme investovať. E, záchrana ekonomiky nesmie byť na úkor e, programov, ktoré sú orientované do budúcnosti. Ako možno napríklad hovoriť o budúcej generácii a výdavky v oblasti vzdelávania e, skrátiť. E, chcieť presadiť Green Deal, ale rozpočet pre e, fond e, spravodlivé transformácie e, skrátiť. Prostriedky počas pandémie, plánované výdavky do zdravia a výskumu sú škrtané. A čo s našimi nádejmi pre udržateľnejšiu spoločnú polnohospodárskú politiku, keď plánovaný e, prídavok pre rozvoj výdielka je skrátený na polovicu. Tieto škrty e, tento parlament nemôže e, s nimi súhlasiť, pretože tu ide o obnovu. Ďakujem. Na jednu minútu pán Fidanza. Ďakujem pani predsednička. E, videli sme, že e, to chcelo pár hodín pochopiť, že e, dohoda z 21. júla je, e, nie je najlepšia. E, e, takže toto bolo v tých istých uzneseniach, e, e, ktoré mali, ale vidíme, že tá reakcia je príliš málo a príliš neskoro. Hovorí sa tu o tom, že prostriedky prídu e, neskoro a väčšina podnikov e, skrachuje, preto by sme potrebovali e, nejaké premostenie. Snažili sme sa toto navrhnúť, keď sme hovorili, že miesto toho, aby sme požadovali prostriedky od čínskych a veľkých digitálnych spoločností, že je potrebné postupovať inak,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 Eh, moje prvé slova eh, eh, sú na adresu príbuzných tých, ktorých, ktorí prišli o život. Myslíme na vás a ďakujem, ďakujeme všetkým, ktorí v oblasti zdravotníctva bojujú proti pandémii. Dohoda je pozitívna, je to krok správnym smerom, nesmieme stratiť ani minútu. Musíme rýchlo a odvážne konať. Ide o plán Európskej solidarity, ale aj kohezie. Je to historická dohoda Eh, eh, keď sa ešte nepodarilo ehm, eh, teda prijať dlhy spoločne. Je to aj otázka integrácie. Cieľ je obnova zamestnania, európska kohézia a záchrana životov Nespochybniť sa dá e, sila pani Merkel a pani van der Leyen, dve ženy e, e ľudovej strany. E, toto si vyžaduje prevziať zodpovednosť, e, zabezpečiť stabilitu aj ambiciozný a solidný reformný program. Hovorím o všetkých členských štátoch. V minulosti Španielsko e, e toto e, urobilo a malo s tým úspech. E, a teraz Európska únia musí byť zodpovedná voči svojim občanom, najmä Španielsko. Tu sa musí presadiť e, spoločné bláho oproti e, úsiliam o moc. E, financie musia byť naložené tam, kde sú najviac potrebné. Druhá časť, viacročný finančný rámenc, s tým nesúhlasíme. Nesúhlasíme so škrtmi, ktoré sú, mm, ktoré sú nezmyselné. 10-percentný škrt pri SPP, to sa nedá odôvodniť mm, oblasti vidieka nesmú zaplatiť cenu za tieto rokovania. E, no, e, oblasti e, teda vidieka tiež doplatili na pandémiu. Potom všetky ostatné škrty Erasmus riskujú budúcnosť Európy potom obrana právneho štátu. Potrebujeme mechanizmy, ktoré toto zabezpečia. Bez právneho štátu neexistuje demokracia, bez demokracie neexistuje Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Pirina, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Začnem pozitívne, čiže najprv chcem zablaželať pánovi eh, Michelovi a pani van der Leyen eh, tým, čo bolo dosiahnuté v voľnom období. Väčšina v tomto parlamente súhlasí, že to bolo inovatívne. Je to to, čo ľudia teraz potrebujú, lebo sa boja, že prídu o prácu, čiže gratulujem. A tu končí chvála, pretože verím, že z eh, VFR to nie je rozpočet eh, pre výzvy, ktorým čelíme ako EÚ. V tejto chvíli je to rozpočet, ktorému chýba ambícia, ktorému chýba modernosť. Pani van der Leyen, nemôžete s týmto byť spomojná ako Európska komisia. Len jeden príklad keď táto kríza povedie ku globálnej nerovnosti, čo urobíme? Eh, škrtáme peniaze pre rozvojovú pomoc Kolegovia, e, najdôležitejší bod e, o peniazoch môžeme rokovať, ale nemôžeme rokovať o našich hodnotách a už len skutočnosť, že máme e, profesorov, máme lídrov EÚ, máme novinárov, ktorí majú rôzne interpretácie o tom, na čom sa Európska rada dohodla, pokiaľ ide o právny štát, to je zlý signál. Počujem, že niektorí hovoria, že je veľmi dobré, že prvýkrát spomíname právny štát a rozpočet spoločne. Na to, nie, to nie je niečo, na čo by sme mali byť hrdí. To sme pred 15 rokmi nepotrebovali. Teraz máme dve krajiny v EU, ktoré na základe uh, uh, ktoré sú už hybridným režimom a už nespadajú do skupiny demokracií. Takže za moju skupinu, za moju stranu a dúfam, že za väčšinu tohto parlamentu musíme mať jasné znenie o právnom štáte, ešte než sa dohodneme na tomto rozpočte. Nejde o peniaze, ide o princípy. Thank you, Madam for one minute. Ďakujem, Madam eh, Češ, za jednu minútu. včera bol prepustený šéf-redaktor jedného e, denníka a Orbán vyhlásil výhru nad Bruselom. Tento rozpočet e, e, je šanca, ale tento deal je to, čo z neho urobíme. Môže posilniť Európu alebo môže pomôcť európskym populistom, pretože Rada neposkytla jasný mechanizmus právneho štátu prepojenie medzi hodnotami a peniazmi EÚ a na parlament by mal povedať jasne žiadne kompromisy o, parlament, o, o, o e, princípoch. Už e, nemôžeme dávať peniaze skorumpovaným oligarchom ale občania ich potrebujú teraz viac než kedykoľvek predtým. Komisia musí urobiť kroky a viesť pri týchto a, e, a, Eh, záväzkoch. Eh, no a vyzývame pani Merkelovu, aby urobila štátu uh, eh, štátu prioritu. Ďakujem. Pani Laport je ja napomenutý. Ďakujem pekne. 4 dní a 4 noci po rokovaní v podstate uh, ukázali, že rada je rozdelená viac ako kedykoľvek predtým. Hľadali rozložili úplne na dobro všetko, čo bolo pôvodne navrhnuté, čo je historické sklamanie pre Európu, pretože tu sú nezvratné antagonizmy. Je to zlyhanie aj dôveryhodnosti tohto projektu. Manuel Macron v útorok potvrdil, že e, francúzski daňoví poplatníci o nič neprídu. E, kto teda to zaplatí? Naozaj kráčame po vode v Európskej únii. E, ako chceme si počítať, keď nemáme ešte dnes vlastné zdroje, ktoré si vyžadujú e, jednomyselnosť v členských štátoch, tak aby sme ich mohli splatiť? platiť. Je to spoločný projekt a e, Eh, budeme to, je to proti zmluve. Eh, je to, to nepriateľné rozpočtové pravidla a ja pochybujem o budúcej etape, ako tu budeme vytvárať európsky rozpočet a ako budeme všeobecne spolu splácať dlh. Takisto je to aj sklamanie priorit. Ako vysvetlíme, že sa jednoducho vymazili programy pre mládež či pre zdavie eh, a pritom máme riešiť krízu. Je to projekt, ktorý prekračuje všetky hranice a evidentne sme sa nepoučili z tejto krízy. Je to aj zlyhanie nerespektovania záväzkov. Ako môžeme obs- e, obhájiť to, že Brexit odišiel a znova tu máme rabaty, dokonca väčšie ako predtým. E, naštartovanie e, ekonomiky e, ide proti princípu subsidiarity. Prečo by tento plán európsky mal byť efektívnejší ako národné programy? Tu sa schovávame za federalizmus a je to projekt, ktorý z, u, e, usmrtí všetky národné projekty. Ďakujem. For one minute, Mr. Na jednu minútu pán Korman. Monsieur. Ďakujem pekne. My sme radi, vyhli sme sa tomu najhoršiemu nedohoda, ktorá by zhoršila krízu, ktorú prekonávame. Ale mnohí proeurópania a ja v podstate e, ostávam s otvorenými ústami. Prečo je tu národný egoizmus? E, jednoducho nemôžeme si medzi štátmi vytvárať konkurenciu a e, Máme taký program, ktorý neobstojí. Pripravujeme Európu o, všetkej, o všetku kapacitu fungovať a oslabuje všetky tie myšlienky pre demokraciu. Áno, samozrejme, chceme sa tu obetovať, obetujeme ekologické ciele je tu veľké riziko, že jednoducho zaniknú mnohé programy e, v tom pláne obnovy, ktorý nemá nič spoločné s pôvodným plánom obnovy. Je potrebné pochopiť, že ak dnes nie sme, ak sme sa dnes dostali chrbtom e, pritlačený k múru, je to preto, že sme dlhodobo, dlho čakali. Európa malých krokov pred pripravuje Európy na veľký krok vzad a dokonca hrozí samotnej myšlienke Európy Áno, chceme obnoviť Európu. Sme prvým hlasom Európy, pretože zastupujeme európskych spoluobčanov a je na čase, aby niekto počúval hlas parlamentu. Ďakujem. One minute, Mr. Jedna minúta, pán Basky. Pani eh, pre... Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia. My sme nepodporili ani plán obnovy, ani plán solidarity, pretože idú proti ustanoveniam zmluv. Chcete obhajovať právny štát, ale zároveň porušujete zmluvu. Chcete si požičať na úkor našich detí, ale nepýtali ste sa na náš názor ani na ich názor. Oni to budú musieť splatiť túto požičané peniaze rozdáte ako, cez požičky a cez granty. To je spôsob, ako sme ako si podplatili vlády. Je to komunistický princíp a vieme, ako komunizmus dopadol. A čo s právnym štátom? Právny štát znamená systém, právny systém, nezávislé súdnictvo a nesnažte sa meniť spoločnosť, nesnažte sa meniť právo. Pani van der Leyen, aké boli závery z minulosti? Chcete budovať socialistickú Európu? Nadvenutý pán Pelami. Parlament neakceptuje túto dohodu. To sú energetické slova článku 3, o ktorom sme odhlasovali dnes ráno. Áno, samozrejme, solidarita európskych štátov e, musí byť silná v tejto kríze a Pritom tento plán obnovy prináša e, otázku a zlú odpoveď. Zadlženie Európanov, to je tá zlá odpoveď. Už to tu zaznelo, hovorilo sa o historickom okamihu, o epidémii, o e, nepredvídanej hospodárskej krize, ktorá nás čaká. To všetko by nás malo viesť k tomu, aby sme sa netešili. Nikto by sa nemal tešiť, nikto by nemal právo z tejto tragédie e, zneužiť túto tragédiu a obnoviť e, nádeje, na ktoré Európania nežila razy povedali nie. Toto e, bude e, jednoducho federalizmus. Sú to zbytočné pôžičky. Dnes si členské štáty môžu ľahko požičať na trhu. A e, budúca generácia potom bude musieť splácať dlh ironicky e, získaný v jeho mene, bez toho, aby niekto dnes vedel, ako ho splatiť. Paradoxálne sme v podstate obetovali celú Európu, ktorú potrebujeme. Nikdy to nebolo tak dôležité, ako to je. Máme tu znížený rozpočet pre SPP. Táto kríza je strategická. Európske fondy sa znížili na polovicu. Ekologická tranzícia, takisto znížené rozpočtové prostriedky a epidémia ukázala na naše slabiny a výskum na zdravie a, a e, peniaze na zdravie a výskum takisto boli krátené. Je to historický okamih, ale nemali by sa tým nadchýňať, že sa nám podarilo zvýšiť riešiť náš druh. Mali by sme sa pripraviť na budúcnosť, aby sme preorientovali politiky Európskej únie, aby sme ju posilnili, aby sme sa prispôsobili našu hospodárskú súťaž, aby sme obnovili naš priemysel, alebo aby sme teda obhajovali e, túto daň z uhlíka, ktorú nikto nevie ani posúdiť, či, či funguje. A e, iba takto nám to pomôže obnoviť Európu a preto Európsky parlament sa do toho pustí z tejto strany. Ďakujem pekne. Thank you, one and a half minutes, Mr. Na minútu a pol, pán Belka. Dámy a páni, pani predsednička komisie, pán e, predseda rady. Dnes hovoríme o tom, ako zareagovať na dnešnú výzvu, pandémiu a na výzvy budúcnosti vlastné zdroje a dane, ale témy oveľa dôležitejšie, ktoré sú mm, napriek tomu kľúčové pre našu existenciu. Mám na mysli hodnoty, ktoré by nás mali zavezovať. U mňa v Polsku rešpektovanie práva štátu e, je e, predmetom horúcej diskusie. Vláda tvrdí, že prepojenie medzi právnym štátom a financovaním EÚ je slabé a nikdy takéto prepojenie nebude implementované. Toto prepojenie medzi rešpektovaním právneho štátu a, a financiami EÚ, čo stanovila EÚ e kvalifikovanou väčšinou, bude musieť byť e, ešte validované Európskou radou e, kde Polsko bude vetovať Mm, toto celé. E, takže Polsko bude chrániť svoju suverenitu. Možno to znie e, ironicky, ale doma to bude prezentované ako úspech. Takže pani predsednička, mm, je to korektné, alebo je to možno e, nepochopenie záverov, alebo je to len čisto klamstvo. Musíme dať jasnú odpoveď na túto otázku našim polským občanom, ale aj všetkým európskym občanom. Ďakujem pani predsednička, pani, pán Jean-Michel, Európska ktorá nezaťažuje tom, chce ambiciózny rozpočet, ktorý odráža naše priority, e, inovácie, vonkajšia politika, ale bohužiaľ mm, e, e, mm, toto všetko bolo rozmazané e, kvôli národným záujmom. Pokiaľ ide o e, vodcu v technológii, ako e, teda to, že sme geológ, geopolitický hráč, prečo táto koncentrácia na vlastníctvo, kde je odvaha k reformám, kde je to e, naštartovanie do budúcnosti, ako chceme e, zabezpečiť a vytvoriť blahobyt. Dámy a páni, ešte musíme pracovať. E, určite je jasné, že toto nemôžeme dosiahnuť týmto spôsobom, preto nový pomer medzi príspevkami a viac e, e, splácania, pán kolega, menej e, darov. To je signál pre múdru investíciu spojenú s reformami. Toto potrebujeme, ak chceme spoločne prijať dlhy ako reakciu, jedno, jednorazovú reakciu na takúto svetovú krízu pán Rinaldi eh, na jednu minútu a pol. Eh, za 20 rokov Taliansko eh, bolo čistým platičom 160 miliard sme zaplatili do európskej pokladne, keď to splatíme, keď to spočítame, priame, nepriame príspevky pre krajiny, ktoré sú vo finančných ťažkostiach Eh, spoločný Európsky sociálny fond a tak ďalej. Čiže keď sa naozaj pozrieme na fakty, tak eh, je zjavné, že aj tentokrát Taliansko je na konci eh, tohto komplexného programu Next Generation EU aj vrátanie rabatov, že Taliansko aj naďalej bude neto prispievateľom, čistým prispievateľom do európskeho rozpočtu. To znamená, že fiskálne, fiskálne a sociálne občanov a podniky u nás E, sa dostávajú do problematickej situácie. Preto chcem vyzvať tých, ktorí e, hovoria o tom, že my máme výhody z európskych financií, aby sa pozreli na to, ako to je. Je to tak, že e, Taliansko naďalej bude neto prispievateľom a mali by ste ešte raz si to prepočítať, zopakovať si tie kalkulácie. Pani van der Leyen, keď jedna krajina v týchto rokoch e, vypadne pri e, dloch, tak kto vlastne e, potom poskytne tie financie. A teraz pán Gojking na jednu minútu. Ja som cez víkend sledoval summit, bol som zarazený a kladol som si otázku, či sme takto ďaleko že národné štáty nikdy nebudú mať váhu, e, aby e, sa e, presadili v tomto svete a národné štáty nikdy nezvládnu túto krízu. Tento kompromis, ktorý bol dosiahnutý, tak to pre mňa mal svetlo, ale aj tiene. Tiene v tom zmysle, že veľké časti toho vlastne Eh, boli vyškrtané, eh, takže eh, to nie je správne. Musíme sa orientovať podľa občanov a tieto programy, ktoré sme si stanovili, tam to musí byť dodržané. Mm. No, ten potlesk voličov, takže kde e, ukazujeme týmto ľuďom e, rešpekt. A ja tu nič nespoznávam a tu musíme toto vylepšiť. E, dlžíme to občanom EÚ, inak sa uberieme smerom, ktorým sa nik, nik z nás nechceme ubrať. Čiže ľudia musia cítiť, že musia cítiť, že Európska únia im pomáha. A ešte raz ďakujem. Ďakujem. Pán Mišel e, sa e, teda požiadal, aby e, mohol sa vyjadriť teraz, pretože musí odísť a potom budeme pokračovať v rozprave. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ďakujem pekne za všetky vaše vystúpenia, za vyjadrenia. Ďakujeme všetkým všetkým členom parlamentu za kľúčovú úlohu, vizionárskú úlohu v eh, posledné týždne a mesiace aj eh, pri komisii. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu. Chcem zareagovať za niektoré veci, ktoré tu zazneli. Prvá vec, eh, ktorú by som chcel upozorniť, na ktorú teraz zdôrazniť, to je odhodlanosť. Odhodlanosť konať rýchlo, a konať silno. Spomíname si na finančnú krízu, ktorá v podstate bola dôsledkom toho, že sme konali pomaly a dlho a potom dôsledky boli oveľa ťažšie a e, v podstate tu za niekoľko týždňov sme sa mobilizovali 27 politických lídrov, každý zodpovedný pred vlastným národným parlamentom, tak sa rozhodli posunúť vpred. Posunúť vpred smerom k vývoju európskeho projektu, viacročnému e, vývoju, výročným, viacročným finančným rámcom a samozrejme s fondom obnovy boje proti COVID-19 sme chceli transformovať spôsob, akým Európska únia sa môže zjednotiť, e, zmobilizovať sme túto diskusiu. Áno, je to stará diskusia, nie je to žiadna nová diskusia, je to stará politická diskusia, ktorá tentokrát v podstate nám pomohla posunúť sa zásadným spôsobom vpred. A som rád, že budem môcť pokračovať spolu s Európskym parlamentom a s národnými parlamentami, s radou a s Európskou radou, sa angažovať. E, je tu otázka v podstate tej pôžičky, či už to budú vlastné zdroje, digitálna daň, e, finančné transakcie alebo uhlík. Tu musíme mať demokratickú diskusiu, musíme zapojiť európskych spoluobčanov, ktorí sa musia zúčastniť demokratického procesu ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. Takisto vám chcem povedať, že e, to, čo sme spravili, podľa mňa nie je výsledkom. To, čo sme spravili, je východiskom. Máme ešte pred sebou množstvo práce, musíme mobilizovať našu silu a energiu na to, aby sme transformovali túto dohodu na papiery z Európskej rady E, ktorá bola výsledkom naozaj diskusie a spolu s Európskym parlamentom, aby sme to transformovali do niečoho reálneho v reálnom živote. Nejde tu, opakujem sa, nejde tu iba otázku peňazí, ide o otázku hodnot, princípov a orientácie, ktorú chceme dať tomuto európskemu projektu, kvôli ktorému sa mobilizujeme. Je to európsky projekt, ktorý je jedinečný, nemá precedens nikde v histórii sveta. 27 rôznych krajín, e, ktorých spájajú spoločné hodnoty, ktoré spája spoločná ambícia posunúť sa vpred, e, e, zdieľať humanizmus. A ešte na záver zaznelo tu, počul som, že sú to excesy, počul som e, že extremistické strany, ktoré sa tu vyjadrili. Dobre, vy sa, ste sa rozhodli, že k nenávisti, k separácii, k nenávisti, k uzavretiu sa do seba. My sme sa rozhodli pre tolerantnosť, otvorenosť, pre spoločnosť, budúcnosť. To je smutný deň pre vás a nie pre Európanov. Grazie, Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, aj za to, že ste dnes sa zúčastnili eh, tohto zasadnutia a teraz sa vraciame k diskusii. Eh, teraz pán eh, poslanec na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som začať tým, že Eh, eh, tvár o tvár pánovi Mišelovi poviem, že gratulujem rade eh, k tejto historickej dohode, ale je to také ironické, že teraz, keď konečne máme skutočné európske finančné prostriedky, tak ich v podstate odoberáme národným programom dávame, im, dávame ich národným programom a neinvestujeme do e, dôležitých európskych programov. Táto e, e, zložitá kríza v zdravotnej oblasti si vyžaduje, aby sme e, zosnulým, chorým a ľuďom, e, e, ktorí pracujú v zdravotníctve, pomohli. Ide aj o ťažkú sociálno-ekonomickú krízu, takže musíme ukázať, že ide o historickú dohodu, ale musíme položiť otázku, ako sa to zrealizuje. Národné vlády nemajú žiadne ospravedlnenie, sú povinné zvládať krízu a túto povinnosť majú voči zamestnávateľom občanom. Teraz k viacročnému finančnému rámcu sme sklamali, keďže neexistuje rozsiahlý program pre zdravie. E, boli e, zoškrtané e, teda výskum a Erasmus+, preto chceme vytvoriť podmienky pre program, podporíme to len vtedy, ak budú urobené tieto zmeny. Potom k socialistickej kolegyni v Portugalsku, ktorá povedala, hm, chcem zareagovať na kolegyňu z Portugalska, ktorá povedala, že Európa e, nerobí dosť, ale bola to portugalská vláda, ktorá to v rade blokovala. Hovorili sme, hovorili sme o hodnotách, ale premiér Košter hovoril o rozdelení medzi e, právnym štátom a e, obnovou. Ďakujem. Teraz pani Fricon na, Fricon na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda Európa e, čeli veľkým výzvam a my musíme e, zvládať tieto výzvy spoločne. Potrebujeme tak e, moderný viacročný finančný rámec, ktorý rovnosť a klímu si stanoví ako priority, ako aj plán obnovy, ktorý bude primeraný tejto kríze a samozrejme aj teda Eh, je dobré, že eh, sa dopracovali eh, hlavy vláda štátov k dohode aj o zmene pre obnovu. Pri takéto dohode ide o dávanie a branie a samozrejme, že sú v členských štátoch prevádzajú rôzne názory, tak je to aj tu v parlamente No eh, mm, a teraz aj my musíme prevziať našu spoločnosť. Potrebujeme Európu, Európsku úniu, ktorá bude zohrávať vedúcu roblu, aby bojovala proti klimatickým zmenám a vytvorila sa eh, Európa rovnosti, Európa, ktorá sa bude zasadzovať za právny štát a to vo všetkých členských štátoch nie v roku 2050, nie v 25 členských štátoch, ale vo všetkých členských štátoch sa musíme zasadzovať za právny štát. Iba tak môžeme vytvoriť silnú Európsku úniu pre budúce generácie. Preto, čo to robíme, ja to robím pre moje deti, pre moje vnúčatá a pre ich budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz eh, pán Bislaru na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, všetci sme počuli, e, čo urobili lídry EU. Teraz máme diskutovať o tom, čo chcú občania. E, Vypočujeme si, čo e, bola Next Generation, pretože to podporujeme, propagujeme, ale nepočúvame ich, teda novú generáciu. Horizon Plus, Horizon alebo Digital Plus boli nefinancované. Um, 90% eh, eh, eh, Next Generation, najväčší program v histórii, ktorý, ktorý nám pomôže obnoviť Európu. Ako spoluspravodajca na tomto spise chcem povedať, že toto bude nástroj pre budúcu generáciu. Chcem, aby tu bol pilier, e, ktorý bude nastavený pre budúcu generáciu, pre EU a pre jej deti. E, opravíme a pripravíme Úniu pre budúcnosť len na to, aby sme mali e, na palube aj budúcu generáciu. Nie len, aby sa to zaplatili, ale aj, aby mali svoj hlas pre naše deti. Európsky parlament bude vašim hlasom. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Zlotovský na jednu minútu, nech sa páči. Ehm, Európa, Európska rada dosiahla e, zložitý kompromis e, pri rozpočte. E, to je dôležité pre dnešnej ceste k obnove. A na toto by som, za toto by som chcel poblahoželať všetkým členom rady. Myslím, že úloha nášho premiéra je chválihodná. Je tu viacero hlasov, čo sa týka záverov rady. Myslím si, že sú e, e, trošku hyperkritické a prehnané. Tu hovoríte o mechanizme pre ochranu právneho štátu, ale toto je Eh, ako, akýsi mimozmluvný nástroj, aby ovplyvnil eh, vnútorné záležitosti členských štátov, ale eh, fakty sú, že všetky nové zákony, ktoré sú príjmané v Polsku, sú legálne, právoplatné a e, sú v rámci zmluv a Polsko je krajina, ktorá je založená na právnom štáte. O tom nemôže byť pochybnosti, ale viacerí chcú využívať nástroje právneho štátu na to, aby e, kládli nátlak e, na premiérov, e, ktorých nemajú radi, na vlády, ktoré nemajú radi. Polsko e, bude využívať e, zdroje podľa právneho štátu a to bude jediné kritérium, ktoré sa bude využívať v budúcnosti. A e, ráda na tomto základe rozhodla. Dúfam, že parlament nebude kaziť tieto výsledky a nebude klásť e, nerozumné požiadavky. Dnešní Európania, Európania dnes potrebujú e, podporu viac než kedykoľvek predtým pán Peters na 1,5 minúty. Pani predsednička, Eh, kolegyne, kolegovia, urobili sme v uplynulých dňoch veľký krok dopredu. Predsedovia vlád a štátov sa dohodli na eh, pláne eh, obnovy. Tento fond je dôležitý. Plán Next Generation EU sa skladá z troch 390 miliard príspevkov a E, ďalej sú tam pôžičky, e, môžeme zabezpečiť, aby e, sa pomohlo južným štátom a ostatní môžu uhradiť časť svojej obnovy. Aj fond pre Brexit je dôležitý pre nás v Belgicku, aj pre Európsku úniu, ale tým sa práca nekončí. Rozpočet robí škrty pri výskume a rozvoji, proto budeme uh, E, liek na koronu a musíme investovať kvôli tomu aj do e, výskumu a rozvoja Horizon Europe. To je dôležité na to, aby sme čelili budúcnosti. E, takže úspory pri obranej politike to rozhodne e, odmietam potrebujeme strategickú politiku. Rada a parlament asi e, počítajú s druhou vlnou korony. E, to znamená, čas tlačí, ale musíme konštatovať, že pokiaľ ide o e, niektoré body, tak ešte to musíme vylepšiť. Ďakujem pani Peters. Moja krajina tu nebola šlo o záujem predsedu premiéra Ruteho, mohlo to e, dopadnúť inak, ale moja krajina sa teší z tejto dohody. E, takže čelíme kríze spoločne, to je dobré pre Európanov, pre jednotu. E, jednota je pridaná hodnota Európy, to je jednoznačné, ale navrhovaný rozpočtový plán na druhej strane teda Ehm, veci sa menia, ale klíma, veda a tak ďalej, zdá sa, že ehm, toto už nie sú priority, takže premrhaná príležitosť eh, kvôli eh, eh, koronakríze a ešte som sa nevyjadrial k k pre, slabému prepojeniu financií EÚ a princípom právneho štátu. Ďakujem. Pán Knotek na minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobrý deň. Dohoda Európskej rady nám všetkým dáva nádej, že v tejto situácii nakoniec vyjdeme silnejší. Lídry krajín EÚ splnili svoje role a zaslúžia si naše poďakovanie. Myslím, že je dôležité spomenúť všetky európske inštitúcie a mali by splniť svoje úlohy a mali by si udržať podporu verejnosti k tej samotnej dohote. Dovolte mi ako koordinátor e, o výboru REGI, nie som naklonený e, alokáciou pre Just Transition Fund a projekt EU, ale naopak vítam e, e, posilnenie role koheznej politiky, tej politiky, ktorá vytvára pracovné miesta. Chcem sa poďakovať pani komisárke Elise Ferrere, ktorá je zodpovedná práve za eh, koheziu a za jej výbornú prácu. Na záver eh, mi dovolte zdôrazniť, že prostriedky, európske prostriedky, ktoré by mali byť vynakladané na klimatické opatrenia, by mali byť otvorené všetkým možným účinným dostupným technológiám, čiže aj jadrovej energetike. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Rezler na minútu 30. Il microfono. Ecco. Now it works, I hope. <laughs> Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, u vrijeme... Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, v časoch, keď E, zažívame bezprecedentnú e, krízu zdravotnej starostlivosti, ekonomickú krízu po veľmi neľahkej jari. Politická dohoda v Európskej rade je pozitívny signál, je to signál zodpovednosti a jednoty. A práve to teraz tak naliehavo v Európe potrebujeme. Niektoré krajiny, niektoré ekonomické sektory, niektoré generácie boli zasiahnutejšie ako iné a preto e, je kľúčové vyhnúť sa prehlbovaniu sociálnych, ekonomických rozdielností pre Chorvátsko, moju krajinu, ale aj pre mnohé iné krajiny v Európe. Konkrétna solidarita ponúka obrovskú príležitosť pre rýchlu ekonomickú obnovu a posilnenie spolu s digitálnou ekologickou transformáciou. Keď sa budú zmenšovať rozdiely, to bude predpoklad pre podporu novej generácie, mladej generácie. Zároveň je to iba začiatok. Európa novej generácie bude možná len, ak budeme mať viac investícií do overených úspešných programov, napríklad výskum, e, zdravie, digitálna Európa, všetko to, čo sa zameriava na budúcnosť. Európsky parlament ako jediný zvolený európsky orgán môže prispieť k zlepšeniu tohto návrhu v rokovaniach a môže vzniesť e, do e, tohto projektu európskejšieho ducha. Spoločne musíme preukázať, že Európa je pripravená na historické kroky vtedy, keď sú najnaliehavejšie potrebné pre všetky generácie a pre všetky členské štáty. Ďakujem. d'argent pour la santé, le climat peniaze pre zdravie, pre klímu, pre digitalizáciu. Digitálna daň to je veľmi dobré, ale to sú 2 miliardy ročne, 2 miliardy. Daň z plastov to je fantastické, ale to je 5 miliard a znižuje sa to. Jediné riešenie, to, ktoré priniesie najviac peňazí a e, ktoré bude mať najväčšiu podporu krajiny, je daň z finančných transakcií. Rada vo svojich záberoch a to spomína, to je výborné, ale nestačí len to hovoriť, je treba dopracovať sa k dohode a to ešte tento rok. Napriek Brexitu a napriek kríze daň z finančných transakcií môže priniesť 50 miliard každý rok. V roku 2011 Barosová komisia navrhla smernicu. Táto smernica napriek Brexitu a kríze eh, by priniesla 50 miliard. 50 miliard eur to je 15 miliard na splatenie spoločného dlhu a 30 miliard naviac eh, na zdravie, klímu, zamestnanosť. Eh, toto je pozícia skupiny socialistov demokratov. Toto je teda riešenie našej politickej skupiny bez toho, aby sa ďalej zadlžovali členské štáty. Rada povedala, že to je priorita Nemecko povedala, že to je priorita. To ma teší. Ja som spravodajcom na rozpočet e, na budúci rok ako občan, ako poslanec. Nemôžem akceptovať rozpočet e, bez dohody o e, daní z finančných transakcií. Chceme 50 miliard najvyššie pre zdravie, klímu, ďalší rozvoj. Ďakujeme pekne, pani Intfeld. Ďakujem. Ešte predtým, ako začnem svoje vystúpenie, chcela by som povedať, že mi je ľúto, že vedenie Rady a komisie má vo zvyku odchádzať pred záverom rozpravy. Takáto významná rozprava, to by som čakala, že všetci tu zatrvajú až do konca. Dnes sú narodeniny, narodeniny Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. A v roku 1951 zakladajúca zmluva z Paríža a ponúkla právomoci e, vyberať dane a požičiavať si peniaze. a Rozpočtové rozhodnutia sa prijímali väčšinovým pomerom. Len si to vezmime. Lídry vlád vtedy mali víziu, mali odvahu urobiť takýto výrazný krok pre budúce generácie. Dnešná rozpráva sa netýka peňazí alebo čísel, týka sa toho, ako chceme budovať našu európsku spoločnosť do budúcna Ide o to, či si zvolíme starú alebo novú Európu. Rabaty, to je stará Európa. 84, 1984, keď ešte Berlínsky múr rozdiel Európu, investície do výskumu, klimatická politika, právnych štát, to je nová Európa. Kolegyne, kolegové, minulý rok eh, viac ako 200 miliónov občanov nám dalo mandát, hlasovali za nás, pretože do nás skladali nádeje. Parlament má moc a má povinnosť využiť túto moc. Teda urobme aj my tento výrazný skok vpred. Se, eh, farò presente la sua osservazione. Áno, postúpime adresátom a vaše konštatovanie, čo sa týka neprítomnosti. Pán Novakov, nech sa páči, ďalší. Ďakujem, pán predseda. Drahí zastupcovia rady, vážená komisia, keďže to nepovedali mnohí kolegovia, ja to urobím. Ďakujem za to, že ste to riadili v tých priebehu 5 dní. Vy si zaslúžite eh, ocenenia a úctu za to, čo ste dosiahli. To, čo ste dosiahli, je, že nie je dokonalé, tá dohoda nie je dokonalá a preto Európsky parlament sa pokúsil, sa pokúsi vylepšiť túto dohodu. Niektoré sľuby sú trošku zaražajúce, napríklad ako sa dostaneme z krízy a zároveň ako znížime financovanie programu pre zdravie, ako môžeme prislúbiť e, viac podpory pre klímu a zároveň znižovať prostriedky Fond e, na spravodlivé transformácie. Budeme bojovať za to, aby sme navýšili e, ročné prostriedky pre program Erasmus. Ale myslím si, že to, čo tu robíme, má o mnoho väčšiu hodnotu. Európsky parlament musel eh, čakať viac ako 600 dní, aby sa dopracoval k tejto dohode. Ale dnes eh, sme pripravení urobiť všetko preto, aby eh, sme tú dohodu nastavili čo najlepšie. Každý večer, keď želáme svojim deťom dobrú noc, chceme im slúbiť lepší zajtrajšok, na to nesmieme zabúdať e, ani v kontakte tejto krízy nesmieme znižovať prostriedky pre koheznú politiku. Inak totiž sklameme očakávania našich občanov. Parlament predsa je tu preto, aby naplnil očakávania občanov. E, pán López, ďakujem. Európa a plán obnovy. To znamená, že sa chceme chopiť ďalšieho riedne budúcnosti, spoločný dlh pre zajistenie spoločnej budúcnosti. Takto sú budované spoločnosti tieto reformy budú potrebné na to, aby sme skutočne investovali do našich občanov, aby bola ekonomika ekologickejšia, digitálnejšia, konkurenceschopnejšia, aby priniesla viac pracovných miest, teda bude si to vyžadovať väčšiu odolnosť. Ste, že budeme potrebovať inkluzívnejší rast, to znamená, sa musíme posunúť v konvergencii, musíme sa poučiť z našich chyb z minulosti, nechystáme sa e, vytiahnuť z dlhov krajinu, jednu, celú Európu sa chystáme zachrániť z dlhov a z ťažkosti. Plán obnovy, to parlament eh, naozaj prispieje k dohode. Vieme, že eh, dohoda, ktorá sa prijala, má vysokú cenu. Žiaľ. Tento návrh znamená, že sa zoškrtal eh, viacročný finančný rámec komunitárny rozpočet v takejto podobe nebude schopný ponúknuť riešenia pre výzvy, ktoré pred nami sú a ktoré od nás naši občania očakávajú. Ďakujeme pekne. Pani Pereira je ďalšia. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, vážení e, prítomní. Pred 7 mesiacmi sme sa zobudili do novej reality. Videli sme na vlastné oči zničujúce E, dôsledky vírusu, ktorý sme dovtedy nepoznali a tiež sme videli, ako rýchlosťou sa šíri po celom svete. Dá sa to vlastne porovnať len s rýchlosťou šírenia strachu na celom svete. Krajina po krajine e, v našej únii bola zasiahnutá a to bez výnimky všetky krajiny zaznamenali straty na životoch. Sú tu obavy, e, je tu strach, je tu snaha zastaviť vírus, naše životy boli zastavené, ale Európa sa nezastavila. Európa dokázala reagovať na túto výzvu. Umlčať populistov sa nám podarilo konkrétnymi krokmi. Títo populisti, ktorí neustále ohlasovali koniec Európy, tých sme umlčali. Chcela by som oceniť najmä rozhodnutie presadiť daň z jednorazových plastov. To je jeden zo zdrojov vlastných prostriedkov. To je výrazný krok, významný krok aj pre budúce generácie, ale nie všetko sú dobré správy. Rada nebola e, schopná presadiť nástroj skutočnú úzovej pomoci firmám v prípade insolventnosti, ďalej program Erasmus, Fond spravodlivej transformácie, to sú škrty, ktoré e, naozaj sú porotovania hodné. Next Generation EU um, nepodporuje celkom všetky uh, sektory. Daniel Eraty povedal, že často budúcnosť je odzrkadlením súčasnosti, na to nesmieme zabúdať. Udo Bulman je ďalší, ďakujem. Veľmi sme znepokojení, čo sa týka našej medzinárodnej zodpovednosti. Plán obnovy nič neponúka, čo sa týka humanitárnej pomoci a dlhodobý finančný rámec sa zoškrtal v oblasti eh, spolupráce v oblasti rozvojovej politiky. Solidarita utrpí, a to najmä v časoch, keď Naši partneri je potrebujú, to sa musí e, zlepšiť, napraviť. My, sociálni demokrati, pracujeme na e, dobrom e, nastavení odsúhlasených programov pre finančnú obdovu. Na to sme vytvorili predpoklady v Nemecku, ale aj v Európe. Ale práva občanov vo Varšave a v Budapešti oni nemajú e, nejakú stanovenú cenu, nedajú sa kúpiť ani dnes, ani zajtra a ani v deň, keď Európsky parlament bude hlasovať o viacročnom finančnom rámci. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Karas na minútu a pol. Ďakujem za slovo. Ten neskorý kompromis rady je len začiatkom rokovania s Európskym parlamentom a tieto rokovania sú naliehavo potrebné, pretože renacionalizácia, zodpovednosť za budúcnosť e, a rôzne vyhlásenia pri e, metóde jednomyselnosti e, musia celú situáciu vylepšiť Európska únia. To nie je bankomat, ani bazár. My sme spoločenstvo hodnôt a práv. Chceme posilniť európsku demokraciu, chceme presadiť skutočne dôveryhodnú úniu do budúcna sme zodpovední za našich občanov do budúcna. E, nebudeme sa zodpovedať stranickým stratégiám alebo stranickému pravicovému populizmu alebo nacionálnemu populizmu, ktorý žiaľ sa prehobuje v našich krajinách. E, musíme byť odvážni, Musíme byť zodpovední a tie vystúpenia a predsedu rady Michela tu sú iné ako komunikácia historického výsledku rokovaní 750 miliard. len je to historické. Toto e, je prejav národného populizmu, nie európskej zodpovednosti týmto sa dopracovali k tomuto výsledku. Chcem povedať veľmi jasne, my ako Európsky parlament sme za to, aby sa neprijalo žiadne rozhodnutie bez e, tejto ustanovizne, ktorá je jedinou e, zástupkyňou európskej demokracie. Chceme sa posunúť spoločne k lepšiemu vzdelaniu, výskumu, e, klíme, investíciám a sociálnej súdržnosti mechanizmus právneho štátu a vlastné zdroje, ako aj veľmi záväzný plán splácania týchto pôžičiek. Toto všetko musí byť súčasťou tejto dohody. V procese jednomyselnosti v rozhodovaní musí padnúť, aby sa oživila európska demokracia. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Dohoda reakcia na bezprecednú krízu je e, dobrá správa. Áno, tá dohoda je historická, ale len tá časť Next Generation EU, ktorá obsahuje veľkú časť grantov a tiež e, spoločný dlh. To je prejav solidarity a lepšia reakcia na krízu. Ale čo sa týka viacročného finančného rámca, ten mal e, nastoliť odolnejšiu, sociálnejšiu Európu, podporu výskumu. E, to je krok vzad. My, socialisti, nemôžeme akceptovať e, takéto škrty programov orientovaných na budúcnosť. Nemôžeme akceptovať aj e, takéto ústupky niečo sa týka princípu právneho štátu. Preto je vhodné, že v tomto uznesení sme doplnili základné práva a demokraciu. Je mi ľúto, že rabaty sa nezrušili. Tu rada premeškala príležitosť, aby sme sa posunuli od tejto diskusie čistého prispievateľa do rozpočtu. Európska únia to nie je len eh, tí, čo platia, tí, čo berú peniaze z rozpočtu. My, Európsky parlament, sme jediná priamo volená inštitúcia. Aj my píšeme európske dejiny. V našom hlasovaní sa podľa toho eh, zachováme. Pretože finančný rámec nie je dostatočný ani čo sa týka financovania, ani čo sa týka obrany našich hodnôt a práv. Európsky parlament nie je ochotný prehltnúť eh, takúto horkú tabletku. Európa si toho zaslúži viac. Ďakujeme pekne pani Spiraky na minútu a pol. Ďakujem. Lídry Európskej únie vykonali veľmi výrazný krok vpred rozhodli sa pristúpiť ku kroku spoločného zadlženia, aby sa vysporiadali s najväčšou krízou od eh, druhej svetovej vojny. Naša ekonomika bude ekologickejšia, odolnejšia. Je to výrazný, významný historický krok a historický kompromis, ale to znamená, že my, Európsky parlament, nemôžeme odsúhlasiť oddelenie platieb od princípoprávneho štátu a tiež škrty, ktoré sa týkajú Fondu spravodlivej transformácie najmä čo sa týka regiónu západného Macedónska a Megalopoly. V súčasnosti v stredozemnom regióne panuje napätie a to kvôli Turecku. Turecko ohrozuje zvrchované práva Grécka Turecko chce vykonávať seizmický výskum na gréckom kontinente, na gréckom území tiež ohrozuje Francúzsko, porušuje zbraňové embargo v Líbii, tiež zmenili eh, Hagiu Sofiu na mešitu. Okamžite musíme uvaliť eh, sankcie voči Turecku. To je jediný spôsob, eh, ako budeme schopní vyslať jasný signál, že nie sme ochotní ustúpiť voči takýmto vyhrážkam. Európska únia teraz musí naozaj konať rázne a jednoznačne. Ak pristúpime na takéto správanie Turecka, tak európska kohézia nefunguje. Ďakujeme pekne. Posledná rečnícka Patricia, to je. Ďakujem nepochybne. A eh, eh, je treba oceniť túto dohodu. Eh, prevládla jednota, prevládol európsky duch, prevládla zodpovednosť konať spoločne, e, spoločnými krokmi, nielen čo sa týka hospodárskej krízy, ale tiež zohľadnenie e, sociálnych potrieb Európe. Teraz si uvedomujeme, že ak padne jedna krajina, postupne e, padnú všetci. Tiež si uvedomujeme, že populisti aj u nás v Taliansku niekedy sú silní, ale už nemajú argumenty na to, aby e, tvrdili veci, ktoré e, idú proti Európe. Teda výsledok nás teší, ale niektoré veci nás naplňujú sklamaním. Teda nie len mňa osobne, ale aj ostatných. E, mnohí už povedali, VFR, viacročný finančný rámec, si nesmie protirečiť nesmie ničiť to, čo chceme presadiť obnovou. Nechápem, ako môžeme škrtať vzdelávanie, kultúru, to hovorím na adresu rady. Nemôžeme škrtať prostriedky pre výskum. Dohoda ktorú sme dosiahli v priebehu ťažkých mesiacov s výskumníkmi, s, s akademickej obce, s zdravotníckým sektorom. Nechápu, ako to teraz prežijú. E, náš život, naša ekonomika bude do veľkej miery závisieť od výskumu, ktorý práve teraz prebieha. Čo sa týka farmaceutických e, výrobkov a očkovacích e, metód. V sektore zdravotnej starostlivosti výskumníci ľudia nie sú dostatočne platení, napriek tomu pracujú veľmi hrdinsky aj v tejto kríze e, my im musíme preukázať našu vďaku aj konkrétnymi skutkami. Teda ešte raz e, oceňujem tento výsledok v mene Európskeho parlamentu, však musím povedať, že výsledok e, budeme očakávať, že sa zlepší v rokovaniach. Ďakujeme pekne. Teraz za komisiu dostane slovo pán komisár Hán, aby zareagoval. Ähm, Dámy a páni, ministri, v prvom rade sa vám chcem zo srdca poďakovať že ste zorganizovali toto mimoriadne zasadnutie. Niektorí z vás eh, prerušili vašu zaslúženú dovolenku kvôli tomu, ale je to primerané príležitosti, že v skutku eh, eh, sa teda konáme dosť rýchlo. Už bez tak dosť dlho trvalo, že Európska rada vyjasnila svoju pozíciu, čo sa týka rokovaní. No a teraz už máme k dispozícii výsledok. Ja Zdieľam vašu kritiku, čo sa týka e, podoby, najmä viacročného finančného rámca. Tam je toho mnoho, čo dúfame, že aj v rokovaniach ešte bude môcť byť upravené, najmä tie oblasti, ktoré e, na základe Next Generation EU nemôžu byť kompenzované. Mám na mysli ehm, vonkajšiu politiku, zahraničnú politiku. Ehm, my sme vyhlásili a diskutovali o tom, aké dôležité je ehm, napríklad byť aktívny v súvislosti s Afrikou, a ešte stále z dôvodov e, migračnej krízy, ale aj teraz, keď ide o zabezpečenie toho, aby e, v iných častiach sveta za predpokladu, že e, budeme e, mať liek, že e, toto bude poskytnuté a toto bude možné len, ak bude príslušný rozpočet k dispozícii. Takže Myslím si, že eh, aj v tejto oblasti eh, to možno ešte vylepšiť. Často bol spomenutý právny štát. Mm, no, pani Piri bola jedna z posklanky, ktoré povedala, že či sú rozličné interpretácie, tak to vyzerá, že každý ide domov ale, eh, a vidí to, čo chce vidieť, ale to, čo je dôležité, je to, čo je na papieri a to, e, čo sa príjme. Čiže v tomto zmysle existuje politické vyhlásenie, ale teraz ide o to, aby sa to e, zapracovalo do príslušného e, zákonného opatrenia alebo zákonnej regulácie a vy ste súčasťou teraz tohto rozhodnutia. Čo sa týka vlastných zdrojov, tu sa chcem naozaj poďakovať aj mm, teda štátnej podpore, ale tá cesta už bola e, predurčená a je dôležité vidieť, e, aký je ten konečný výsledok, ako aj e, teda tie pomery na kapitálovom trhu to, čo musí byť aj splatené. No a na základe toho môžeme teraz ako komisia, a tam sme boli aj poverení, začať podrobne plánovať, aké vlastné zdroje by mohli existovať. Závery Mm, myslím, že parlament má svoje, nápr- teda svoje nápady, návrhy a e, myslím si, že je tu potrebné posúdiť potrebné niektoré zdroje vlastných e, Niektoré vlastné zdroje môžu byť implementované rýchlejšie, niektoré si vyžadujú viac času na základe zložitosti, keď mám na mysli uh, uh, Border Carbon Tax toto je vec, ktorá nie je jednoduchá, bude to si vyžadovať čas, ale môžete počítať s tým, že komisia je minimálne naozaj ochotná a pripravená e, e, predložiť e, jedinečné návrhy. Myslím, že viacerí z vás to, čo vzniklo, ste označili za historické rozhodnutie E, aj so všetkými e, tými negatívami, ktoré e, vznikajú pri takýchto rozhodnutiach. Ale myslím, že sa ukázalo, ja už som tam bol zapojený asi pred desiatimi rokmi a svojho času Európska únia e, e, vo finančnej kríze sa e, teda, teda nebola aktívna takýmto tempom ako teraz. No a to by sme mali mať na pamäti. Čiže môj posledný apel chápem a to je jasné a je to aj logické, že je tu potreba aj právo Európskeho parlamentu Eh, aby bol eh, zapojený do rozhodovacieho procesu, ako aj otázka, ako v budúcnosti tie financie musia byť použité. Eh, požiada, by som požiadal len, aby sme aj tu viedli rýchlu diskusiu a aby sme aj rýchlo dospeli k rozhodnutiu, pretože ak sa hovorí time is of the essence, čas je dôležitý a keď vy už urobíte rozhodnutie, tak potrebujeme ešte rozhodnutia členských štátov štátov, 23 národných parlamentov to musí ratifikovať a všetky členské štáty. To je proces, ktorý e, e, trvá obvykle niekoľko mesiacov. Boli by sme radi, keby sa to zrealizovalo ešte tento rok, aby sme európskym občanom um, európskym podnikom už mohli pomáhať začiatkom roka a nie až v polke alebo až ku koncu budúceho roka. Ehm aj tu je potrebná európska solidarita, čiže aj v tomto duchu ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým sa dostávam na záver našej diskusie mimoriadnej plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Najvyššie riadne zasadnutie bude v septembri. Všetci kolegovia zažívame špecifické momenty v našich životoch, v životoch našich inštitúcií. Aby som sa vám chcel poďakovať všetkým, všetkým politickým frakciám. Chcel by som sa zároveň poďakovať aj e, administratíve parlamentu, vrátanie tlmočníkov, hovorí pán predseda. Tieto mesiace boli naozaj náročné. My sme spravili všetko v našich silách, čo bolo možné, aby parlament fungoval. A pri s fungovaním Európskeho parlamentu sme potom mohli e, zabezpečiť aj fungovanie Európy. Toto je mimoriadný výsledok a myslím, musím sa vám všetkým poďakovať za všetky obete, ktoré ste priniesli, za vašu trpezlivosť. Každý chce viac, ale robíme všetko, čo je v našich silách s tými možnosťami, ktoré máme teraz. E, budeme pokračovať v práci. Parlament bude naďalej pokračovať v všetkých aktivitách a snáď sa uvidíme v Štrásburgu. Takže ďakujem vám pekne všetkým a dovidenia.

toho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 free coke. dag Peter.